Hello, everyone. Uh, Príjemné popoludnie. Čo sa týka programu dnešnej schôdze, žiaľ, pán predseda komisie Ševčovič musel zrušiť účasť na našej schôdzi. Na poslednú chvíľu sa to stalo. Je to veľmi nepríjemné, keďže ide o zdravotné dôvody, ktoré spôsobili toto zrušenie. Je nám to ľúto. Uh, Avšak e, máme niektoré témy, ktoré navzájom súvisia, teda budeme môcť podrobnejšie prejednať niektoré témy. Teda neznamená to, že by sa nám nejako skladil program e, kvôli odrieknutiu pána komisára. E, okrem tohto bodu teda nie sú žiadne ďalšie zmeny, predpokladám, že nie sú námietky. K programu máte vo svojich podkladoch informácie o našej ceste do Talinu, do severného Estonska, 21. 22. mája. Už to bolo dosť dávno. Budeme musieť preskúmať, prečo to tak dlho trvalo spracovať tú cestu. Takže tak máme 21 jazykov k dispozícii v tlmočení a ako zvyčajne máte elektronicky k dispozícii všetky podklady k schôdzi. Tiež sme rozoslali odporúčania koordinátorov. Ak nebudú žiadne námietky do konca dnešnej schôdze, budeme považovať tieto oznámenia za schválené. Prvý bod nášho programu sa týka prebiehajúcich medziinstitucionálnych rokovaní. Máme viacero tém, ako viete. Po prvé, mechanizmus monitorovania a informovania o emisiách skleníkových plynov. Druhý trialog k tejto téme, čo sa týka spoločného úsilia, eh, už prebehol, tam sa zohľadnili výsledky technických stretnutí, najmä čo sa týka flexibility a plnenia. Eh, prebehla výmena názorov k týmto bodom a zatiaľ ešte nebola prijatá dohoda a napriek e, istým rozdielom medzi parlamentom a radou v zásadných otázkach e, diskusie prebehli veľmi konštruktívne. Aspoň teda parlament to takto vníma. Dohodlo sa, že sa budú delegovať e, vo väčšine všetky témy na preskúmanie na technickej úrovni. Čo sa týka LULUCF, prebehol druhý neformálny trialóg 22. novembra parlament aj rada podporili viacero otázok, ktoré boli ozúhlasené na technickej úrovni. Tiež sa podarilo dosiahnuť dohodu na niekoľkých ďalších témach. Ďalej, diskusie o politicky citlivejších témach, ako napríklad možná flexibilita e, na spravované lesné e, pôdy a taktiež, e, čo sa týka správy štruktúr z hľadiska revízie referenčných hodnot pre lesné plochy, taktiež sa dohodlo, že sa budú delegovať ďalšie témy na ďalšie preskúmanie na technickej úrovni. Predtým, než prebehne tretí trialóg, naplánovaný na 14. decembra v Štrasburgu. Ďalej, po tretie, procedurálne pravidlá v oblasti výkazníctva, v oblasti životného prostredia, prvý a posledný dialog k rozhodnutiu, ktoré sa týka procedurálnych pravidiel v oblasti výkazníctva tejto oblasti tiež prebehol 22. novembra. Pozície oboch spolulegislatívnych orgánov boli veľmi blízke, takmer všetkých pozmeňovacích návrhoch. Preto bolo jednoduché dopracovať sa k predbežnej dohode. Venovala sa pozornosť najmä na dobudnutie účinnosti tohto rozhodnutia pričom konkrétne články sa budú musieť korelovať s ustanoveniami, ktoré s týmto súvisia v medziinstitucionálnych rokovaniach v kontexte emisného balíka ETS a taktiež balíka odpade. Dohodlo sa, že sa odloží hlasovanie v tejto oblasti, až kým sa nepríjme dohoda v kontexte odpadového balíka, aby bola zaistená právna konzistentnosť. Takže to znamená, že hlasovanie v bore Envy je naplánované pravdepodobne na január predbežne. Môžeme prejsť teraz na bod 5 nášho programu. To sa týka Európskej stratégie o kooperatívnych inteligentných dopravných systémoch. Ide o správu pani Šaldemóze, máme ju tu prítomnú. Ide o správu z vlastnej iniciatívy z výboru TRAN. Teda bez nejakého ďalšieho zdržania dávam slovo spravodajkyni a potom tieňovým spravodajcom a ostatným kolegom. Nech sa páči, pani kolegyňa, spravodajkyňa. Ďakujem pekne. Áno. Je pravda, že my v mene výboru Envy vypracujeme stanovisko. Dúfam, že si všetci už nasadili sluchadla a budem hovoriť po dánsky. Uh, Takže vo výbore NV vypracúvame stanovisko k správe z výboru pre dopravu. Vychádza sa z toho, že komisia tento týždeň presne pred rokom v tomto týždni zverejnila oznámenie k európskej stratégii o, o tejto korelácii inteligentných dopravných systémov. Ide o e, in, systémy CITS a tu chceme tiež zaujať stanovisko aj my z nášho pohľadu. Celkovo sa dá povedať, že komisia kladie dôraz na rozvoj technológií, digitalizáciu. Vďaka tomu sa tu otvárajú nové možnosti, vznikajú nové služby a to bude hnacím faktorom aj v rozvoji sektora dopravy technické inovácie taktiež prebehnú a budú môcť vznikať aj nové podnikateľské modely. Teda sektor dopravy sa do zásadne zmení. Je však tiež dôležité e, pripustiť, a to sa uvádza v stratégii, že tu nie je len rast a zamestnanosť EÚ, nie. Ide aj o to, aby nové technológie boli využité na to, aby sektor dopravy bol udržateľne nastavený. Nové digitálne možnosti, nové technológie môžu prispieť aj k tomu, aby sektor e, zameraný na znižovanie emisí a nízkoemisný sektor naozaj e, sa mohol rozvíjať. Na tom nám veľmi záleží. E, je tu obrovský potenciál. Môžeme naše emisie CO2 aj NOx výrazne znížiť a taktiež hľadiska ehm, zaťaženia hlukom a všetky ostatné negatívne faktory do životného prostredia sa tým môžu pokryť. E, naše e, autá, autobusy a tak ďalej budú môcť byť súčasťou širšieho systému. Tým sa dávne tomu zníži miera hluku, znížia sa emisie. A toto všetko ak sa nám podarí takto prepojiť, tak spotreba energie sa tiež bude znižovať. Tu vo výbore pre životné prostredie sa musíme zamerať na to, aby táto stratégia naozaj bola udržateľne podporená a tiež, ak to priniesie vytváranie nových pracovných miest, tak tým lepšie. Ak chceme naše štandardy pre inteligentné dopravné systémy nadalej zlepšovať, tak aj to bude prínosné, ale tu vo výbore pre životné prostredie sa musíme zamerať najmä na to, aby sa z tohto stal nástroj preto, aby životné prostredie a klíma a tiež verejné zdravie boli naozaj v popredí našho úsilia. Ak chceme zmeniť našu dopravu takýmto spôsobom, tak to bude prospešné pre verejné zdravie a tiež z hľadiska znižovania záťaže hlukom. A je toto sa podarí. Aj toto bude v končnom dôsledku priaznivé pre e, verejné zdravie. Sú s tým spojené ďalšie výhody, ak budeme schopní inteligentne spolupracovať. Dajme tomu, zlepší sa bezpečnosť dopravy, ak sa nám podarí zaistiť e, zvyšenú bezpečnosť vozidiel a ak budú lepšie prispôsobené rizikám. A vo svojom stanovisku sa zameriavam na to, že túto stratégiu podporujeme, ale zároveň žiadame, aby udržateľnosť a nízke emisie boli považované za hlavné ciele tieto ciele sa musia plniť a podarí sa ich splniť, ak sa nám podarí rozvíjať tieto inteligentné formy dopravy. Nielen teda rast je našou prioritou, ide aj o to, aby bolo chránené verejné zdravie, životné prostredie a to udržateľným spôsobom. Máme k dispozícii dostatočné nástroje a tým môžeme plniť stanovené ciele. Ciele aj, ktoré sú uvedené v Parížskej dohode. Poznáte všetci Ehm, zvyčajný postup, nemáme príliš veľa miesta na takéto stanovisko. Tak či tak eh, vypracujeme návrh. Ja veľmi ochotne príjmem konštruktívne návrhy kolegov, ak budú chcieť stanovisko nejako pozmeniť. V každom prípade chceme jasne zdôrazniť, aký je náš postoj. Existuje tu potenciál eh, rozvoja trhu, ale predovšetkým je tu potenciál udržateľnosti. Teším sa na vystúpenia tieňových spravodajcov a tiež na plodnú diskusiu. Ďakujeme pekne. Teraz sa obraciam na tenevých spravodajcov k tejto téme. Najskôr pán Demesmaker. Vy ste prvý podľa všetkého. V poriadku, pani predsednička. Predovšetkým by som sa chcel poďakovať za tento návrh správy od spravodajkyne. sú s tým spojené veľké očakávania s týmito technológiami CITS. Vyzerá to veľmi slubne a je s tým spojený obrovský potenciál, aby bola doprava udržateľnejšia, bezpečnejšia, efektívnejšia, účinnejšia. Výskum a vývoj v tejto oblasti láka obrovské investície a celosvetová stratégia, ktorú spustila komisia, je veľmi um, dôležitá. Môže totiž umožniť Únii, aby bola lídrom v tejto oblasti. Ja zastupujem Flámsko. Náš región je v tomto smere veľmi aktívny. Máme spustený projekt Citrus, ten sa týka znižovania emisí z cestnej dopravy. V tomto projekte to chceme spustiť tak, aby to fungovalo cez aplikáciu. Kolegyňa Saldemose sa už vyjadrila k tomu, aký dôležitý je výskum a vývoj. My vo Flámsku pracujeme spoločne s Holandskom, Veľkou Britániou a ostatnými krajinami. A tiež e, máme spustený e, náš interný projekt CITS, pričom chceme zlepšiť e, naše výsledky z hľadiska technickej neutrality. Toto všetko zlepší celkovo je našu mieru spotreby palieve, Tie sa podarí znižiť a tiež musíme do budúcna hľadať možnosti lepšej integrácie týchto systémov, podpory intermodálnej dopravy, ale tiež verejnej dopravy. Teda aj verejná doprava, aj súkromné druhy dopravy by z toho mali mať prospech. Chceme aby súkromní vlastníci vozidiel mohli tiež využívať výhody systému CITS. Chcel by som na záver zvorazniť, že osobné údaje a taktiež aspekty boja proti terorizmu sú tiež dôležité v tomto projekte CITS a toto by mal spracovať výbor LIBE. V každom prípade tento návrh stanoviska je veľmi užitočný podľa môjho názoru. Bol by som rád, keby sa však venovala väčšia pozornosť vývoju právneho nástroja, ehm, pretože právny základ e, pre systém CITS už máme, máme smernicu. Musíme však e, lepšie využívať ustanovenia z tejto smernice, tak ako už uviedla aj samotná komisia. Teším sa teda na ďalšiu spoluprácu s kolegami. Ďakujem. Ďakujeme pekne pani Konečná. Ďakujem Pani predsednička, ja by som to chcela tiež poďakovať pani kolegyni za podľa mňa veľmi dobre vypracované stanovisko, ktorý obsahuje zrejme všetko, čo nám leží na srdci. Som rada, že my ako výbor Envy zapájame tiež hľadisko ochrany životného prostredia, ale tiež aj obmedzovanie škodlivého vplyvu dopravy na životné prostredie a tiež znižovanie nákladov na individuálnu dopravu nehľadiac na znižovanie emisí NOx a CO2, ale tiež e, poletujúceho prachu, čo je tiež e, veľký problém, ktorý zatiaľ nevieme riešiť. Je to veľký problém najmä zo zdravotného hľadiska vo veľkých mestách, kde sa musíme o mnoho viac zamerať na to, ako znížiť množstvo tohto prachu. Nemôžem sa baviť o PM 10 či 5, ale aj o mikročasticiach, ktoré sa dostávajú do tiel ľudí, sú karcinogénne a spôsobujú rôzne ďalšie zdravotné problémy. Teda ja som veľmi spokojná s tým, ako kolegyňa eh, napísala toto stanovisko. Samozrejme si myslím, že by sme mali s príkladom my ako EU, ak to totiž neurobíme, ak to nebudeme my schopní využiť tento potenciál inteligentných dopravných systémov, tak to urobí niekto iný. A to, že investície do budúcnosti v tejto oblasti sú veľké, je tiež fakt. Podľa mňa európske vedci sú špičkoví práve v oblasti inteligentných systémov a preto by sme im dali, mali dať o mnoho väčší priestor a prostriedky na prácu tiež. Prostor v tom, že, priestor v tom, že im budeme legislatívne umožňovať, aby svoje návrhy mohli realizovať, aby sa nemuseli potýkať s rôznymi problémami v jednotlivých členských štátoch. Aby bolo možné ich aspoň skúšať v členských štátoch, často sa totiž stáva, že legislatíva je nastavená tak, že neumožňuje, aby inovácie mali dostatočnú rýchlosť. Teda kým prejdete celé to legislatívne kolo, tak už sa ocitáte niekde o 4 či 5 rokov neskôr. Netýka sa to všetkých členských štátov, ale je ich eh, naozaj veľa. Tých, ktoré majú nedoriešený systém eh, právnych aspektov v oblasti inovácií a týka sa to aj týchto inteligentných systémov. A na záver, ešte ak dovolíte, jedna poznámka. Európsky systém máme, máme smernice, ktoré nie sú zrejme asi úplne optimálne implementované v praxi. Ešte stále mám pocit, že by sme mali dať ešte silnejšiu motiváciu členských štátov k realizácii, pretože bez nich to nebude reálne. Môžeme si tu napísať takmer čokoľvek, ale nikdy to nebude vo všetkých členských štátoch eh, fungovať, ak tam nebudú partnery, ktorí pomôžu tým konkrétnym projektom a ľuďom. Inak to ostane iba na papieri. A v prípade tejto témy by to bola veľká škoda, pretože podľa mňa by sme to mali s príkladom, nemali by sme zaspať dobu. Tá je totiž dnes veľmi progresívna. Inak by nás to mohlo v budúcnosti mrzieť. Ešte raz ďakujem pani spravodajky, neteším sa na spoluprácu, na návštevy spravodajcov a dúfam, že to dotiahneme do zdarného konca. Že sa nám podarí konkretizovať jednotlivé problematiky, ktoré sa tu uvádzajú. Ďakujeme pekne. Ďalšia pani kolegyňa za Alde. Mm, ďakujem. Pani, hovorí pani Miller, ja nehovorím v mene našej teňovej spravodajky, nechcela by som vystúpiť vo svojom vlastnom mene, ak dovolíte. Pre nás je táto stratégia eh, prepojených inteligentných dopravných systémov naliehavo potrebná. Eh, veľmi dobre vieme, aká situácia je v mestách v doprave. Dennodenne tam kolabuje doprava, sú tam nekonečné dlhé dopravné zápchy, stráca sa tým množstvo času, zaťažuje sa tým životné prostredie. Pre mňa osobne sú dve či tri veci e, mimoriadne dôležité. Chcela by som sa poďakovať e, autorke. stanovisko. mali by sme vlastne apelovať na naše e, témy. Ide tu ochranu údajov a taktiež pohľad ochrany spotrebiteľa. Aj na toto treba pamätať. A na druhej strane pre mňa je tiež dôležitá aj úloha samozpráv či miest v prípade riešenia miestnej eh, prímeskej dopravy. Tu sa pri plánovaní eh, týchto zosietených systémov dopravy musí dať priestor a je týmto subjektom. Nesmie sa zabúdať na tieto aspekty prímeskej dopravy. A ešte tretia vec, eh, ktorú by som rada nadnesla, to sa týka potenciálu prepojených sietí na zvýšenie priateľnosti týchto systémov u spotrebiteľa. Myslím tým konkrétne na mnohé elektrické vozidlá, ktoré sú k dispozícii E, kde sú potrebné informácie v reálnom čase z hľadiska dostupnosti, dajme tomu, nabíjacích staníc, aby to bolo ešte priateľnejšie v očiach verejnosti. Ešte raz ďakujem autorke a predložím tiež pozmeňacie návrhy. Ďakujeme pekne. Teraz komisia, pán van der Linden. Good afternoon. Thank you for, um... Príjemné popoludne. Ďakujem pekne za pozvanie za to, že máme možnosť sa vyjadriť aj k tejto stratégii. Samozrejme, veľmi vítame vašu podporu, pretože cieľa tejto stratégie a otázka e, inteligentných, kooperatívnych, inteligentných transportných a autopravných systémov sa spoliehajú vlastne o viacero základných prepojení a tie dve hlavné témy sa spájajú do témy jednak prehustených sietí, infraštruktúrnych sietí, kde aj najmenšia dopravná nehoda spôsobí obrovský chaos a veľké zápchy. Sme silne presvedčení, že tento systém môže pomôcť nielen v tom, ako zlepší dopravné toky, ale aj, ako už bolo zdôraznené, dokážeme integrovať eh, cestnú dopravu s inými eh, spôsobmi dopravy a to tým, že znížime napríklad takú dopravu, ktorá čisto hľadá miesto na parkovanie a zároveň chcem zdôrazniť aj to, že veríme, že už dnes existuje veľa rôznych podporných nástrojov. Pred dvoma dňami sme v Taline oslavovali rozšírenie tej rodiny Sea Road o ďalšie krajiny, a ktoré sa všetky snažia pracovať na tom, aby tieto systémy boli implementované do vzájomne interoperabilného, harmonizovaného spôsobu alebo systému, ktorý bude vlastne na výhodu všetkým užívateľom či už ide o osobné autá, motocykly, rôzne motorizované dvojkolky až po komerčnú nákladnú prepravu. Sme presvedčení, že ten cieľ do roku 2019 a ten záväzok, ktorý sme tu doposiaľ videli, najmä zo strany správcov sieti, ako aj zo strany priemyslu, to dokáže dosiahnuť tento cieľ. A Európa má v tomto smere drobnú výhodu a sme popredným hráčom v tejto dôležitej oblasti. Ďakujem pekne. Pani Šaldemóza, ak chcete uzavrieť túto tému. E, som presvedčená, že naozaj môžeme nájsť dohodu. A tento môj projekt správy alebo návrh správy bude rozšírený o rôzne poznatky, o rôzne doplnenia a za všetky ďakujem a teším sa na ich zapracovanie. Ďakujem pekne. Budeme e, ešte oznamovať termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. To je 1. december, tento týždeň o 11. hodine. A hlasovať budeme 21. januára a hlasovanie v TRAN je vo februári. Poďme teraz k námietke na základe pravidla 106 ohľadom fosfátov. Máme tu predložený, predložený návrh na uznesenie a opäť pani Šaldemoze a pán Ehm, Stas je eh, spravodajcom pre túto tému. Ďakujem pekne. Pani Šaldemoz, nech sa páči. Pôjdeme na tému, ktorá je ale úplne odlišná. A tu máme tému, ktorú vlastne ktorá naraža na návrh eh, komisie. Návrh komisie modifikuje nariadenie 1033 z roku 2008 a ide o úpravu ohľadom toho, akým spôsobom sa využívajú rôzne fosfáty, najmä pri spracovaní mesa, najmä v prípade zmrazeného mesa. Ide najmä o typy mesa, ako je gyros či kebab a rôzne iné podobné mesové produkty. Tam je treba zvážiť všetky tieto aspekty, najmä keď hovoríme o fosfátoch v mese. Ja by som rada počierkla, že ide takisto aj o rôzne prirodzené fosfáty, ktoré sa vyskytujú v prírode a nie sú až taký problém pre ľudské zdravie a zažívací systém, pretože nevyznačujú sa nejakým významným dopadom. Ale hovorím o tých fosfátoch, ktoré sú ne, e, neprirodzeného, teda umelého pôvodu, ktoré sú oveľa problematickejšie pre naše zdravie. A práve to sa stáva problémom a keď hovoríme o vlastne doplňaní alebo obohacovaní našich potravín, no práve takéto fosfáty sú tu rôzne obavy, ktoré boli vyjadrené a vidíme, že aj e, najnovší výskum naznačuje tomu, že zvýšené hladiny fosfátov môžu viesť k tomu, že sa zvyšuje aj riziko ochorení. Inými slovami, znamená to, že by sme túto tému mali prioritne analyzovať. EFSA to pozorne skúma, využívanie týchto fosfátov a budeme čakať na výsledky, ktoré už budú čoskoro dostupné. V každom prípade chcem ale zdôrazniť, že hovoríme o fosfátoch, nehovoríme o fosfátoch, ktoré sú prírodného pôvodu, práve o tých, ktoré sú umelého pôvodu a voči tým sa snažíme namietať a v tomto smere sa snažíme aj upraviť návrh komisie, aby sme naozaj boli obozretní a aby sme nepríjmali rozhodnutie skôr, ako nám EFSA predloží svoju vedeckú analýzu na budúci rok tak to vtedy vlastne nebudeme mať presné informácie. A je dôležité počkať si na štúdiu, aby sme vedeli, čo konkrétne máme schvalovať, aby sme neschválili nejaké povolenie alebo teda uvoľnenie veľkých objemov fosfátov do potravinového reťazca. Je tu mnoho ľudí, ktorí dennodenne e, konzumujú takéto hlboko, e, hlboko zmrazené meso a narastá aj spotreba fast foodu, teda takýchto potravín v Európe, ale chcem počerknúť, že to nie je len otázka problému ehm, v oblasti zdravotníctva alebo ochrany verejného zdravia, ale je to aj prevencia pred novými typmi chorôb. Nechceme preto povoliť nejaké veľké objemy e, fosfátov v našich potravinách a je dôležité, aby sme držali túto líniu, lebo takéto povolenie e, vedú potom aj k zneužívaniu zo strany výrobcov potravín. Počkáme si na ďalšie argumenty, ktoré nám budú predložené. Čo je pre nás zásadné, dôležité je povedať, že nechceme akceptovať takýto pozmeňujúci návrh v súčasnosti a chceme počkať na analýzu na e, konkrétne informácie z EFSA, aby sme presnejšie vedeli, aké, aké opatrenia máme prijať, pretože už teraz máme dôvody obávať sa, ehm, čo spôsobujú tieto ne, neprirodzené fosfáty v potravinách. V každom prípade ale opatovne chceme zdôraziť to, že tieto fosfáty musia splňať isté základné kritéria, ako sa vyčituje, vytičuje aj v tomto nariadení. Zdôrazňujeme aj princíp predbežnej obozretnosti, ktorý je veľmi dôležitý a zároveň zdôrazňujeme aj význam obozretnosti alebo teda opatrnosti pre syntetických fosfátoch. Počkajme teda, kým FSA predloží svoje posúdenie a dovtedy vlastne nebudeme schvalovať žiadne výnimky, lebo našou prvou povinnosťou je chrániť zdravie európskych občanov. E, preto vlastne predkladáme túto námietku. A e, ostatní nám vlastne ešte alebo predložia aj rôzne iné argumenty a e, vypočujeme si na takom mini-hearingu všetky dôvody alebo všetky informácie, ktoré nám umožnia prijať nejaké kompetentné rozhodnutie. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička, takže všetci sa snažia pracovať tak, aby sme čo najviac podporili zdravie a blahobyt občanov. Teraz pán Bert Stajs, nech sa páči. Ďakujem pekne pani predsedajúca, ako hovorila už pani Šaldemóze, ako veľmi dobre vysvetlila, tak toto je predovšetkým o doplňaní alebo obohacovaní umelých fosfátov v mesách ako je gyros a kebab. Je to v fosfátoch 338 až 452 a komisia v tomto smere chce e, to doplniť konkrétnu prílohu konkrétneho nariadenia a oni tak nemôžu spraviť na základe 6 e, relevantného nariadenia ale e, je dôležité vlastne počerknúť, že teda oni to môžu spraviť, ale iba za predpokladu, že je dostatok vedeckých informácií, ktoré overia ako bez bezpečnosť takéhoto procesu a zároveň nemôžu byť žiadne iné technologické možnosti a v neposlednom rade nemôže dôjsť k zavádzaniu spotrebiteľa. V uznesení, ktoré predkladáme pred vás, vážení kolegovia, o ktorom máme hlasovať zajtra, podľa nás sú tu dostatočné dôvody preto, aby sme mohli povedať, že tieto kritéria neboli splnené. A pani Šaldemose dospela aj k záveru, že existuje pomerne veľká miera nezhody na úrovni vedeckých e, prác alebo analýzy e, ohľadom toho, ako to je škodlivé pre ľudské zdravie. Sú takí, ktorí hovoria, že to je zlé pre kardiovaskulárne zdravie. A to, tá prvá, to prvá e, rada alebo to prvé odporúčanie EFSA sa ne, neuberá touto líniou, ale je to pravda, že má tu, máme dostať ďalšiu podrobnejšiu analýzu od EFSA v roku 2017. Akým takúto správu nebudeme mať v rukách, tak by sme nemali pokračovať pri schváľovaní takéhoto návrhu komisie. Po druhé, Vieme, že doplňanie fosfátov do potravín je využívané na zavádzanie spotrebiteľov. Po, vlastne pridávajú do potravín rôzni podvodníci. Je to súčasť takej praxe, ktorá by mohla viesť k vyššiemu obsahu vody v mese Takže v podstate spotrebiteľi predávate viac vody e, a účtujete za to cenu mesa. To samozrejme nie je škodlivé pre ľudské zdravie, ale je to zavádzanie spotrebiteľa. Takže to je taká druhá poznámka, ktorú sme chceli povedať. A po tretie, všetky správy hovoria, že z technologického pohľadu táto prax nie je nevyhnutná. Sú tu aj iné alternatívy a preto si nemyslím, že boli splnené všetky podmienky toho nariadenia z roku 2008. Na záver treba povedať toľko, že toto meso je využívanie najmä v kebaboch a fast foodoch, v rôznych prevádzkach rýchleho občerstvenia. A teda ide o potraviny, ktoré sú konzumované mimo domácnosti a nie sú označené samozrejme, nie sú na nich žiadne e, informácie pre spotrebiteľa. Spotrebiteľ teda nie je informovaný o tom, čo reálne je Komisia častokrát e, hovoria, vlastne má na to aj správy, že monitoring mesa a spracovávania mesa je veľmi zložité a prebieha veľmi veľa rôznych diskusí, ktoré vlastne hovoria o nezhodách medzi inšpekčnými službami a zároveň aj spotrebiteľmi. Preto sa mi zdá veľmi čudné povedať, že minimálne pre nás e, je taký problém eh, povolovať veci, ktoré sa následne nedajú monitorovať. Minimálne by sme mali zabezpečiť to, aby kontroly a monitoring vlastne splňali tie požiadavky, ktoré eh, máme, aby sme umožnili eh, využívanie takýchto postupov v praxi. Čiže je nevyhnutné zabezpečiť primárne ochranu spotrebiteľa skôr, ako budeme povolovať nejaké takéto techniky. Kolegovia, pani Šaldemoze a ja sme uviedli dostatok dôvodov preto, aby sme Ehm, na základe článku 6 ehm, mohli posúdiť, či komisia má dôvod ehm, vydať svoje schválenie takémuto využívaniu daných aditív. Pani Korenláne, nech sa páči. Nie. Pán Beller, nech sa páči. Bola som uvedená do omilu. Ste v správnom rohu miestnosti, pani predsedajúca. Dovolte mi povedať aspoň pár slov v, pani, v mene pani Renate Zomer, ktorá tu ešte nie je, lebo ešte stále cestuje do Bruselu. Takže pár protiargumentom voči tomu, čo zaznelo pred niekoľkými minútami. V prvom rade sa to týka toho negatívneho dopadu na zdravie, respektíve potenciálne negatívneho dopadu na zdravie zo strany fosfátov. Dovolte mi odkázať vás na prehodnotenie od EFSAS pred eh, 4 rokov z roku 2013, ktoré hovoria o tom, že závery o negatívnych účinkoch na ľudské zdravie nie sú konkluzívne. E, takže je jasné, aké sú, aký je záver EPSA k týmto e, dopadom na zdravie. Druhý argument, ktorý bol predložený na stôl, skutočnosť, že tu nie sú žiadne iné technologické spôsoby, ako využívať dané fosfáty, už no je jasné podľa expertov, že fosfáty majú stabilizujúci a navezujúci efekt a teda bez využívania a nasadenia takýchto fosfátov, tak veľké kusy mesa, ktoré sú využívané v reštauráciách, by vlastne skolabovali, došlo by k rozpadu takýchto veľkých kusov mesa. Takže sú tu dostatočne dobré technologické dôvody, prečo využívať takéto fosfáty. Ďalšie argumenty, ktoré boli použité, e, zazneli, že využívanie fosfátov je zavádzajúce kvôli e, vlastnostiam v oblasti v schopnosti navezovať vodu a že teda voda je predávaná na miesto mesa protiargumentom ale je to, že mesové e, kusy, ktoré sú ošetrené fosfátmi, sú určené pre inú ako domácu spotrebu, a teda aj fast foodové reštaurácie, ktoré takýmto spôsobom nakupujú dané kusy mesa pre svoju výrobu, vidia, aký je obsah vody, lebo je to jasne popísané v nariadení z roku 2018, aby takáto informácia tam bola. A ešte jeden posledný argument, vážená pani predsedajúca, vážení kolegovia, je, že spotrebitelia teda údajne nie sú informovaní ohľadom rizikách spotreby takýchto fosfátov v spomínaných mesových produktoch. E, samozrejme je zrejme, že článok 44 dáva členským štátom možnosť schvalovať národné opatrenia, ktoré budú opisovať spôsoby označovania popred baleného mesa. Takže nikoho neprekvapím, vážení kolegovia, keď podľa nás e, súčasný návrh komisie jednoducho len viac osvetľuje tie veľké nezhody, ktoré tu máme v prípade väčších kusov mesa určených na dodávky, a síce, že môžu obsahovať tie isté objemy fosfátov ako pečené kusy mesa, kde bolo mm, využívanie fosfátov už potvrdené po 10 ročia. A to sú práve tie základné argumenty, ktoré by sme chceli, aby sa vzali do úvahy a aby sme mohli teda nesúhlasiť s návrhom našich dvoch kolegov. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa spýtať, či máme nejaké ďalšie reakcie alebo poznámky do diskusie. Ak e, nie, tak to voľte mne sa spýtať. Rozmýšľam nad tým, že ak sú všetky informácie postavené na e, dostupných technologických informáciách, ktoré zverejnila EFSA, prebieha takáto diskusia aj v USA a bude to zavázané. V USA to len taká otázka e, a tým sa chcem spýtať tých namietajúcich, či sa k tomu vedia vyjadriť. Máme niekoho ďalšieho, kto chce vystúpiť. Pani Konečná, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, len veľmi stručne za našu politickú skupinu, ktorá podporuje takúto námietku. My sme presvedčení, že Nemalo by nám ísť primárne o to, či kebabárne budú môcť mať e, veľké kusy mesa na tyči, ale viac by nám malo záležať na tom, ako chránime spotrebiteľa a či ho chránime tak, ako by sme mali ako poslanci Európskeho parlamentu. Ja si myslím, že už len to, že v súčasnej dobe EFSA prehodnocuje bezpečnosť fosfátov ako aditív, a že toto hodnotenie bude k dispozícii až na konci roka 2018 alebo prípadne v priebehu roka 2018. Malo by to motivovať nás aj komisiu, aby sme nerobili žiadne unáhlené kroky. Ja som presvedčená, že každom novom eventuálnom použití takýchto fosforečných e, konzervačných látok, tak vždy musíme veľmi pozorne zvažovať a veľmi opatrne jednať. A ako náhle budeme vedieť, že EFSA má rozbehnutý nejaký vnútorný proces, e, nevidím žiaden dôvod, prečo by sme si nemali na tieto výsledky počkať, pretože to je jediný spôsob, ako môžeme potom aj zodpovedne povedať, že ochrana a opatrnosť alebo obozretnosť sú tie základné klady, ktoré prinášame do európskej politiky a to tak, aby sa európske občania mohli cítiť bezpečnejšie. Rovnako môžem povedať, že hoci to už kolega spomínal, e, my v Českej republike zažívame veľký boj proti podvodným praktikám. Proti takým podvodným praktikám, ktoré sú dobre známe a dnes sa už o nej hovorilo tieto látky sa jednoducho používajú preto, aby sa zvýšil objem vody v mese a teda aj hmotnosti mesa. Namiesto toho, aby sme dávali z Európskej únie tú pomocnú ruku členským štátom, aby dokázali bojovať proti takýmto podvodným praktikám, tak namiesto toho my im dávame vlastne stále väčšie a väčšie priestor a to podľa mňa naozaj by nemalo byť našou prácou. Takže chcem poprosiť všetkých aj v mene našej frakcie, aby ste zajtra tú námietku podporili a ďakujem kolegom za jej prípravu. Som presvedčená, že pokiaľ nám ide nie o to, či kebabárne budú môcť alebo nebudú môcť fungovať, ale pôjde nám o pravdu a bezpečnosť a ochranu spotrebiteľov a zároveň nám pôjde o to, aby sme hájili záujmy spotrebiteľov, tak by sme takúto pripomienku alebo námietku mali podporiť. Ďakujem pekne. E, z komisie tu máme zástupcu, nech sa páči, komisia máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Takže o čom teda hovoríme? Hovoríme o využívaní fosfátov v v zmrazených vertikálnych eh, balených kusoch mesa, čo je veľmi špecifické využitie mesa veľmi konkrétnym spôsobom. Žiadosť o využívanie fosfátov takýmto spôsobom bola eh, predložená v roku 2015 a bola detálne prediskutovaná. V rámci týchto diskusí sme intenzívne diskutovali aj s zástupcami vládnych expertov na aditíva, špecificky najmä čo sa týka naplňania podmienok pre zahrňanie a využívanie potravinových aditív, tak ako to opisuje sprievodná detailná legislatíva. Takže eh, experti členských štátov boli naozaj do veľkej miery súčasťou tohoto procesu. Podľa týchto ustanovení článok 6 nariadenia 1333 z roku 2008, tak tam sa hovorí, že potravinové aditívum môže byť zaradené na zoznam únie a to len v prípade, ak sa splní celý rad podmienok v neposlednom rade, teda na základe vedeckej dostupnosti. A to neznamená, že predkladá dané dieťa zdravotné riziko pre zdravie spotrebiteľa, a to na úrovni a výške, ktorá je primeraná danému dieťaťu. Po druhé, ak je tu významná technologická potreba, ktorá nemôže byť dosiahnutá inými technologickými a, a, a praktickými spôsobmi. No a do, po tretie, to môže byť využité vtedy, ak nedôjde k zavádzaniu spotrebiteľa. No a na záver, aditíva musia mať nesporné výhody a benefity pre spotrebiteľa a musia slúžiť jednému alebo viacerým účelom, e, proste, ktoré boli pôvodne postavené. Takže dovolte mi zajsť ešte špecificky do detailov všetkých týchto podmienok. V prvom rade e, otázka bezpečnosti fosfátov ich bezpečnosť zhodnotil e, vedecký výbor pre potraviny v roku 1991. Boli stanované e, maximálne e, tolerované dávky. Aktuálne fosfaty sa môžu používať v celom množstve potravín v rámci mesových produktov a, a, môže, a ich predloženie na mrázené mezové výrobky nemá významný dopad na, celkovú, na celkové je, e, mieru vystavenia glyfosfátom. EFSA e, v roku 2013 vypracovala revíziu e, rizik pre zdravie vyplývajúcich z fosfatových aditív a vtedy nespochybnila svoju e, teda e, tento, e, toto stanovisko, ktoré stanovilo tento maximálnu tolerovanú dennú dávku, ktorej môžu byť ľudia vystavení a je stále teda považovaná za bezpečnú. E, prebieha pre program re, e, evaluácie pre e, povolené aditíva. Netýka sa teda iba fosfátov, ale aj iných látok. Tento proces reevaluácie sa má teda ukončiť do konca roka 2018. V tejto súvislosti sa zbierajú tie najnovšie vedecké údaje a hodnotia sa. Samozrejme komisia úzko sleduje tento program a ak by teda eh, bolo potrebné, eh, teda v závislosti od výsledkov tejto revízie príjme potrebné ďalšie kroky. Pokiaľ teda nebude toto eh, nové stanovisko k dispozícii, ostáva naďalej v platnosti aktuálna hodnota, toľko teda k otázke bezpečnosti. Ďalším kritériom sú technologické potreby. Tieto boli uznané pre eh, určité eh, mesové produkty, Spomne sa to v nariadení fosfáty, sú tu eh, potrebné pre stabilizáciu a pre viazanie jednotlivých kúskov mesa, aby bolo zamrazenie homogénne čo je teda e, pozitívne aj zo zdravotného hľadiska. E, nejaké technické alternatívy neboli identifikované a je tu tiež potreba, e, aby spotrebiteľe neboli zavádzaní. Keď hovoríme o sektore business to business, pridaná voda sa má indikovať už v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi Eh, údaje, ktoré boli eh, k dispozícii v tejto súvislosti eh, k tomu, že fosfáty nevedú k zvyšovaniu obsahu vody. Na doplnenie členské štáty majú možnosť stanoviť si ďalšie národné Eh, požiadavky aj pre eh, potraviny, ktoré nie sú eh, predbalené. Pokiaľ ide o prínosy pre spotrebiteľov, posvety pomáhajú v prípade výroby aj balenia, napríklad zabezpečujú homogénne mrazenie a teda e, zodpovedajú e, účelu, ktorý je popísaný v legislatíve. Komisia je preto e, toho názoru, že návrh uznesenia splňa všetky požiadavky článku 6 príslušného naredenia 1334 z roku 2008. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ja ďakujem pekne. E, teraz e, autory námietky pani Salnepoze, najprv potom pán Stas. Ďakujem pekne. V prvom rade by som chcela zopakovať, že dôvod, prečo tento návrh námietky e, robíme je, že si, myslím, e, že si myslíme, že e, je tu to potreba čakať Eh, agentúra toto označila za eh, otázku vysoko prioritnú a potom slúbila, že revízia bude k dispozícii o rok. A my si myslíme, že keďže určité diskusie eh, prebiehajú medzi vecami v súvislosti so zdravotnými, zdravotnými rizikami týchto aditív. My si myslíme, že je potrebné počkať na výsledok práce EFSA. sa my chceme počkať na tento výsledok eh, a preto žiadame o minimálne rok eh, času predtým, než budeme môcť eh, prijať nejaké rozhodnutie. My to je náš hlavný argument. Chceme počkať na novú revíziu EFSA. Je hlúpe súhlasiť s takouto zmenou legislatívy teraz, namiesto toho, aby sme e, počkali ďalší rok a e, teraz zabezpečili aj lepšiu ochranu spotrebiteľov. To je náš hlavný argument v tejto súvislosti. Neviem, pani predsednička, čo sa deje v USA v tejto súvislosti. Určité vedecké obavy boli nadnesené, ako to vyzerá z legislatívneho pohľadu, to však neviem. Uh, ale keďže my v EÚ máme najvyššiu e, mieru potravinovej bezpečnosti, nemali by sme sa zaoberať USA, mali by sme sa zaoberať e, tým, čo je dôležité tu pre nás v Európskej únii. Ďakujem pekne. Ja súhlasím s tým, čo povedal, e, povedali kolkovia, pánovi Beletovi, pani Zomer um, by som chcel teda cez pána Peleta odkázať, že v štúdii FC sa naozaj nevyvádzajú žiadne definitívne závery ohľadom verejného zdravia, ale EFSA slubuje, že sa to preskúma opäť do konca roku 2018, lebo tu ešte sú určité nejasnosti. A to je náš hlavný argument, ktorý práve eh, detálne popísala pani Schaldemose. Pani Zomer hovorí, že je to úplne nutné ako technológia, ja o tom pochybujem, pretože tento samotný sektor, alebo aspoň jeho časť, investuje eh, veľa financí do reklamy, aby vysvetlil, pozrite sa, my vám predávame meso na kebab bez umelo pridaných fosfátov. To znamená, že takáto technológia musí byť v dispozícii, musí sa dať e, dostatočne zabezpečiť e, e, zväzenie sa bez toho, aby sa museli použiť fosfáty. Beriem na vedomie to, čo povedala zastupkynia komisie. Priznanie fosfátov teda nevedie k vyššej váhe teda v praxi k viazaniu e, vody a teda predávania vody za cenu mesa. Ja musím povedať, že e, to, čo sme si o tom prečítali my a čo vidíme z praxi, ukazuje, že e, túto diskusiu minimálne treba viesť podrobnejšie, pretože nie všetky informácie na túto tému vedú k jasným záverom. Takže Uvidíme, ehm, na ho- aké hodnotenie vypracuje eh, EFSA. Pani predsednička, musím potvrdiť to, čo povedala pani Schaldemoze v roku 2013 až 2014. Naozaj vyšiel celý rad štúdií po prvom hodnotení EFSA. o tom, ako to ovplyvnilo americký legislatívny eh, proces, toho veľa nevieme, ale skúsime to eh, zistiť a dáme vám vedieť. Eh, ďakujem pekne. Dúfam, že sa teda vezme do, na vedomie um, v tejto súvislosti práca EFSA. Uh, zajtra budeme hlasovať na ENVY o tomto a na plene, ak teda to bude prijaté v decembri. Teraz by sme prešli k dohode medzi Európskou úniou a Švajčiarskom, Švajčiarskou konfederáciou o prepojení ich systému ETS s naším. Nie je to milá téma. Spravodajcom je pán Fielner, ktorého dnes nahradí pán Belet. Nech sa páči, mať teraz slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, pán spravodajca Filner ma požiadal, aby som sa viedril v mene e, jeho, pretože som oboznámený s touto témou. Urobím tak e, teda veľmi rád. Je to oblasť, kde sa odviedlo veľa práce. E, Veľa sa teda rokovalo medzi EÚ a Švajčiarskom, trvalo to 6 rokov, toto je teda finálna fáza tohto rokovacieho procesu, ktorý veľmi e, podporujeme. Z e, inštitucionálneho e, pohľadu e, rada prijala rozhodnutie, ktoré, ktorým autorizuje prijatie tejto dohody, ide o prepojenie oboch systémov. Švajčiarsky je samozrejme trochu menší než systém EÚ. Z inštitucionálneho pohľadu my ako Európsky parlament musíme sa tiež k tomu vyjadriť. Súhlas alebo nesúhlas z našej strany by mal zaznieť. ETS, ktoré e, reformujeme v poslednom e, období e, úspešne počas, podľa, pod vašim vedením, pani predsednička. Všetci sa zhodneme, že je to jeden z hlavných pilierov nášho boja proti klimatickým zmenám a E, nášho cieľa zredukovať e, emisie kleníkových plynov. Preto je veľmi dobré prepojenie nášho systému s inými e, systémami. To bola horúca téma konferencie v Bone pred dvoma týždňami. Toto je malý, ale dôležitý krok smerom naozaj k takejto globálnej obchodovacej schéme, o ktorej zatiaľ môžeme iba snívať, ale E, veríme, že takéto realistické systémy budú čo najrychlejšie e, vytvorené v najbližších e, rokoch. Prepojenie týchto dvoch systémov ETS veľkého európskeho a toho menšieho švajčiarského samozrejme zvyšuje trh a um, zlepšuje disponibilitu, čo umožní ďalej znižovať emisie skleníkových plynov. A teraz zvyšuje efektivitu oboch systémov chceme tak aj ovplyvniť e, ostatných globálnych aktérov, aby nasledovali tento príklad. Je to teda naozaj jedinečná príležitosť, e, aby sme teraz ukázali, že kombinované systémy e, môžu takto navzájom úspešne byť prepojené, spolupracovať. A z tohto dôvodu pán spravodajca navrhuje na zajtrajšom hlasovaní, aby EP súhlasilo s uzavretím tejto dohody a dúfam, že môžeme rátať e, s širokou e, podporou e, v Európskom parlamente. Ďakujem. Ďakujem. Je to pravda, je to veľmi dôležité pre Európsku úniu, aby sme presvedčili ostatných aktérov vo svete v našej vízii implementácie systémové test. takže je to veľmi pozitívne, že Švajčiarsko zdieľa s nami tieto e, náhľady. Teraz by som slovo dostala e, tieňovým spravodajcom, pán Parňo ako prvý. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Vďaka tomu sa mohli aktéry systému ETS EU mohli eh, taktiež um, obohatiť aj eh, o um, aspekty z funkčného švedského systému a taktiež by to fungovalo naopak. Eh, taktiež by fungoval zájemný systém BIMEN, slúžilo by to zlepšeniu tarifikácie úloh uhlíka a to verím, by spôsobilo posilnenie medzinárodného trhu s uhlíkom nejako spravodajca v mene SAD E, môžem povedať, e, že podporujem uzavretie tejto dohody z hľadiska obsahu, ale z hľadiska formy by sme e, boli uprednostili viac informácií k obsahu tejto dohody a v budúcnosti teda si želáme, aby Európska komisia zvýšila transparentnosť v uzatváraní takýchto dohod. Toľko, pani predsednička, kolegovia. A... Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Teraz má slovo pani Konečná. Ďakujem, pani predsednička, aj my. Aj keď teda máme na systém EETS iný názor než väčšina politických skupín v tomto parlamente, e, si myslíme, že tento systém je možné e, e, rozširovať, robiť z neho globálny systém, lebo zhodneme sa na tom, že nemá smysel, aby systém ETS fungoval iba v Európskej únii pretože e, to nám nemožňuje dosiahnuť ten žiadaný efekt. Na druhú stranu je treba povedať, že my ako Európsky parlament sme spolu s Radou a komisiou pred 14 dňami urobili veľký krok, keď sme našli spoločnú pozíciu a teraz máme čo ponúknuť našim partnerom, môžeme im ukazovať cestu, akým spôsobom túto problematiku riešiť a myslíme si, že by sme mali podporiť každého, kto sa chce s nami dohovoriť na tom, že dúfajme už za niekoľko rokov z tohto systému robíme systém eh, globálny, pretože je nastavený eh, presne takto pre všetkých eh, zainteresovaných partnerov, pretože nikto z nás si nepraje, aby vďaka nášmu dobrému, ale tvrdému a náročnému systému pre niektoré priemyselné oblasti priemysel sa začal vzťahovať inde. Takže je to možné iba, keď budeme rokovať s ostatnými štátmi, nielen v okolí Európskej únie, ale aj napríklad aj s Čínou a ďalšími. Iba to nám môže zaručiť eh, fungovanie tohto systému a zabezpečí, aby to eh, malo eh, tú funkciu, ktorú sme si želali, teda pomôcť životnému prostrediu, znížiť emisie CO2 a splniť záväzky z Paríža. Preto v mene mojej politickej skupine môžem povedať, že v, eh, k, časť eh, z nás sa bude teda tohto vietnamenia ďalej zúčastňovať. Podporujeme tento návrh, aj keď teda súhlasím s kolegom do socialistov, že by som si aj ja želala väčšiu mieru otvorenosti. Na druhej strane treba si povedať, že v tomto prípade verím vyjednávačom Európskej komisie aj potom, ako dlhé rokovania sme s nimi viedli v rámci trialógu že snáď nenájdeme žiadne eh, komplikácie v detailoch, ktoré by nám zabránili eh, v tom, aby sme eh, tento návrh podporili. Ďakujem pekne pani Dali. Ďakujem. Chcela som sa vyjadriť, lebo si pamätám návrh komisie z času, kedy sa navrhovalo prepojenie nášho systému ETS a švajčiarského systému. Ja si myslím, že toto je veľmi dobrý krok eh, vpred, eh, aby sme zabezpečili, že každá krajina, každý sektor eh, priemyslu bude prispievať k cieľu znižovania emisí a prispieje k vytvoreniu medzinárodného trhu s uhlíkom. Keď si porovnáme systém ETS Európskej únie a Švajčiarska, vidíme tu podobnú štruktúru a podobné princípy. A tiež môžeme povedať, že sa tu vychádza z hodnot E, teraz roku 2013 až 2020. Máme tu tiež lineárny faktor redukcie v oboch systémoch. Ešte mám jednu požiadavku na Európsku komisiu. Práve teraz, keď sa zaberáme možnosťou iných podobných systémov, Chcela by som eh, zdôrazniť to, čo povedal môj kolega Žil Perňo. Eh, aj my eh, žiadame vyššiu mieru transparentnosti od komisie, aj pokiaľ ide o sektory, ktoré to má pokrývať, aj pokiaľ ide o informácie týkajúce sa iných možných dohôd a prepojenia s inými systémami. Ďakujem. Ďakujem pekne teraz pani zastupkynia Európskej komisie. Ďakujem, pani predsednička. Príjemné popoludnie všetkým. Chcela by som sa poďakovať e, spravodajcovi za návrh a tiež e, za pozitívne vyjadrenia poslancov v diskusii naozaj. Je to nepochybne e, veľmi vhodný krok, dobre načasovaný, je to Prvý prípad takéto dohody, prepojenie Európskeho systému ETS s iným systémom, znamenalo by to prepojenie dvoch e, systémov obchodovania s emisiami z dvoch zmluvných strán Parížskej dohody. A tiež by to znamenalo rozšírenie trhu s uhlíkom a tiež by sa tým vytvorili možnosti na viac prepojení, e, čo je náš dlhodobý politický cieľ. A teraz sa to v podstate darí poprvýkrát plniť v prípade Švajčiarska ktoré má veľmi podobný systém tomu európskemu. Ak by som mala reagovať na otázku, ktorá sa týka sektorov, ide o tie sektory, ktoré sú pokryté na švečerskej strane s, so súhlasom a s dohodou Švajčiarska by to mala pokryť aj sektor letectva, čo je veľmi dôležité. To sme sa snažili presadiť v rokovaniach, teda tie isté sektory na oboch stranách by to pokrývalo. Uh, Minulý týždeň, ako viete, zrejme ste ste všimli aj v tlači, Európska únia podpísala dohodu, čo je prvý procedurálny krok so Švajčiarskom. Išlo o stretnutie medzi predsedom komisie Junckerom a, a pani Lauri Traut za švajčiarsku stranu. Je to naozaj veľmi e, významný krok. E, a niekoľko dní potom, čo rada prijala predbežnú dohodu o revízii systému ETS e, v štvrtej fáze. Myslím si teda, že e, vzhľadom na tento vývoj môžeme povedať, že Európska únia konsoliduje svoj systém ETS, e, ktorý je naďalej najrozsiahlejším systémom obchodovania s uhlíkom celosvetovo. A tiež dokazujeme, že sme pripravení spolupracovať s ostatnými partnermi, ktorí rovnako seriózne pristupujú k klimatickým zmenám a tiež že sme ochotní E, spolupracovať s partnermi, ktorí e, sú ochotní prijať medzinárodné medzinárodné podrobnosti mechanizmy. Čo sa týka ešte Švajčiarska konkrétne, ako som už povedala, dohoda už je podpísaná. Za predpokladu, e, že sa to spracuje relatívne rýchlo v parlamente aj v rade, že sa to podarí čo najskôr dostať do praxe. Len čo sa podarí tú dohodu plnenia v praxi. Samotná dohoda aj po tom, čo bude e, podpísaný návrh e, na schválenie musí rozhodnutí v e, nejakej dobe. Musíme taktiež preskúmať pripravenosť nástrojov, všetko to, čo Česká strana prislúbila, rôznych ľudia, ako napríklad zahrnutie systému ETS do ITER systému ETS. To naozaj pracuje, musíme si to bude overiť, ale len čo sa toto všetko potvrdí a taktiež prebehnú kontroly plnenia, potom budeme schopní pristúpiť k ratifikácii. Ešte na záver, ako už viacerí povedali v diskusii, čo sa týka politického významu E, takejto prvej dohody na prepojení systému ETS, a to je v čase, keď, a to ste tiež niektorí spomenuli, keď trh s uhlíkom je veľmi dynamický, je poznačený veľkými zmenami, to vidíme Čínu, a to sme teda počuli aj v Bone pri príležitosti konferencie COP23 v, pos, e, v fázach e, národného vytvárania ETS. V fáze je teda Čína a tiež je v našej snahe spolupracovať úzko s Čínou, aby sa to podarilo naplniť v praxi, ale taktiež v iných krajinách, ako napríklad v Kanade alebo v USA, prebieha veľmi e, zaujímavý vývoj. Je to teda dynamický kontext a preto je dôležité vyslať tento signál, že sa prepájame so švajčiarským systémom ETS. Tiež je dôležité Mm, pripravovať priestor pre globálny trh s uhlíkom a to si vyžaduje spoluprácu s tretimi krajinami, ktoré sú ochotné rozvíjať to aj na domácej úrovni. Vzhľadom na ich záväzky vyplývajúce z Parížskej dohody, niektoré už sú dosť významne pokročili, sú vo fáze implementácie, iné sú ešte len vo fáze vývoja. Myslím si, že teraz je na nás, aby sme úzko spolupracovali s nimi, aby zaistili, že naozaj si vyvinú e, dostatočne pevné robustné systémy a potom zvážime tiež možné s ich systémami. Isté, že nie je to otázka zajtrajška. Uvidíme, či by sa to mohlo podariť, dajme tomu pozajtra. A ešte na záver, berieme na vedomie, že žiadate o zvyšnú transparentnosť. Na toto budeme pamätať do budúcna v ďalších rokovaniach. Ďakujem. Ďakujeme pekne, výborne. Pán Belet. Na záver rozpravy ďakujem, pani predsednička. Ešte by som chcel spomenúť, že súhlasíme so všetkým, čo tu zaznelo, najmä s tým, čo povedal pán Parňu, pani Dali, pani Konečná. Súhlasíme s tým, že je to významný krok vpred a tiež súhlasím s tým, čo povedal pán Parňu z hľadiska nedostatku transparentnosti, mm, že by sme mohli mať dispozícii viac informácií a rýchlejšie. S tým plne súhlasím. Dúfam, že to bude jedno z ponaučení z tohto procesu aj pre ostatné inštitúcie. Tiež by súhlasím s tým, čo povedala pani Konečná a síce, že je to len eh, maličký krôčik k svetovému globálnemu systému. Musíme sa snažiť to posunúť čo najrychlejšie vpred. Už sme to prejednali čínskou delegáciou v Bone. A síce skôr alebo neskôr aj Čína sa bude musieť intenzívnejšie podielať na takomto globálnom systéme teda veríme, že týmto malým krôčikom sa posunieme trošku ďalej na tejto ceste a že sa nám podarí optimisticky vyhodnotiť celý tento proces. Ďakujem. Ďakujeme e, za dobré odpadenú prácu. Ak si chcú kolegovia, e, ak chcú teda preložiť pozmeňovacie návrhy, musia sa pomáhať. Je to do 18. hodiny dnes večer, zajtra sa bude hlasovať. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu, vypracovanie pozície parlamentu k viacročného finančnému rámcu na obdobie po roku 2020. Spravodajkyňou je pani Jeten Meky. Ide o preskúmanie návrhu stanoviska. Nech sa páči, pani Jeten Meky dostáva slovo. Ďakujem, pani predsednička. Kolegyne, kolegovia. Viacročný finančný rámec eh, aktuálne platný eh, končí svoju platnosť v roku 2020 a komisia prislúbila predložiť návrh k novému výdržnému finančnému rámcu v máji budúceho roka. v našom výbore, ale aj v parlamente tým vznikne možnosť zaujať stanovisko, dať komisii najavo, aké sú naše priority ešte dovtedy, kým to komisia predloží a ako vieme, viacročný finančný rámec v súčasnosti viac ako kedykoľvek predtým je poznačený veľkou neistotou. V súčasnosti e, nemáme jasný prehľad o tom, e, ako ovplyvní Brexit, dajme tomu. E, celkový rozpočet tiež nevieme, ako sa postavia Briti k budúcemu vzťahu Európskej, k Európskej únie, či vôbec bude nejaký vzťah existovať. Z pohľadu nášho výboru je dôležité vyhodnotiť predovšetkým naše e, tematické oblasti v tomto viacročnom finančnom rámci a tiež hľadiska programov, ktoré spadajú e, do rozsahu pôsobnosti nášho výboru. Vypracovala som návrh stanoviska. E, je to dosť všeobecne poňaté a to zámerne, pretože nevidím dôvod a nepovažujem za rozumné, aby sme teraz hovorili o číslach v tejto fáze. Podľa mňa je vhodnejšie, aby sme hovorili o konkrétnych cieľoch e, pre budúce viacročné e, e, výražný finančný rámec. Isté, že my ako výbor si želáme dosiahnuť konkrétne ciele, tiež aké máme poznatky z prebiehajúceho viacročného finančného rámca, čo sme zistili, že funguje a tiež aké sú nedostatky, čo by sa malo zlepšiť pretože nie všetko fungovalo tak, ako by sme si boli želali. Nakladanie s prostriedkami na úrovni EÚ nesmie byť v rozpore s cieľmi EÚ a preto je potrebné podľa mňa zamerať sa na e, udržateľné nízkouhlíkové hospodárstvo a tiež na udržateľné e, formy e, produkcie prostredníctvom rozpočtu tiež musíme podporovať e, životné prostredie, a taktiež e, verejné zdravie, ochranu životného prostredia, a taktiež ochranu prírody, a taktiež biodiverzitu a podobne. Tiež je jasné, že v priebehu tohto viacročného finančného rámca rozpočet EÚ nebol schopný celkom dodržať záväzky, ktoré sme si stanovili. Parížská dohoda, e, tá obsahuje záväzky, e, že 20 z nášho rozpočtu sa bude venovať e, na kroky v oblasti klímy. To sa nepodarilo dosiahnuť. Domnívam sa, že komisia by mala predložiť taký návrh, ktorý bude splňať ciele, ktoré si Európska únia stanovila ako celo v oblasti klímy a tiež ostatné ciele, ktoré sa týkajú životného prostredia. E, čo sa týka e, Fondu životné prostredie, to e, sa musí opierať rozpočet a klímu a dá sa to podariť, ak sa na to zameriame a ak to bude mať podporu. Teraz očakávam s veľkým záujmom vyjadrenia kolegov a ich návrhy. Ďakujem. Thank you very much. now I give the floor to shadow rapporteurs and I start with Mr. Kovačev. Ďakujeme pekne, pán Kovačev. And first of all... Eh, chcel by som sa poďakovať pani Etemeky ako našej spravodajky. Nemyslím si, že vytvorila dobré základy pre ďalšie diskusie o viacročnom finančnom rámci na budúce obdobie budúcnosť Diskusia o budúcnosti Európy sa rozbehla po viacerých výtených udalostiach z tohto roka. Rozpočet po roku 2020 je veľmi významným prvkom tejto diskusie, pretože nemôžeme naplniť svoje priority bez toho, aby sme mali patričné krytie aj v rozpočte, v rozpočtovom rámci. Od uzavretia Parížskej klimatickej dohody boj proti klimatickým zmenám je ešte významnejší než kedykoľvek. Predtým Európska únia by mala byť v popredí tohto úsilia Rozpočet únie by mal podporovať čo najrychlejšie plnenie tejto dohody v praxi, mali by sa podporiť čisté formy energie, dekarbonizácie našej ekonomiky a taktiež obehové hospodárstvo. Okrem toho sa domnievam, že je dôležité zdôrazniť, že nový bezročný finančný rámec by mal aktívne prispievať aj k plneniu záväzkov udržateľných rozvojových cieľov na úrovni OSN. Podiel celkového rozpočtu EÚ eh, určený na kohezné ciele by sa nemal znižovať po roku 2020, to je dôležité. A kohezný fond a aj fond pre európsky regionálny rozvoj významne prispievajú k znižovaniu rozdielov medzi regiónmi a taktiež prispievajú k zlepšeniu životného prostredia v menej ekonomicky rozvinutých regiónoch. Má to samozrejme ísť ruka v ruke s užívaním nových nástrojov v snahe plniť naše spoločné ciele. Žiadne členské štáty jednotlivo doká- nedokážu sa vysporiadať s výzvami samostatne. Preto si myslím, že ďalší viacročný finančný rámec by mal zohľadňovať aj povinnosť Európskej únie ako takej v podpore členských štátov vôbec proti zdravotným hrozbám, ktoré podkopávajú sociálnu kohéziu. boj proti prenosným ochoreniam, taktiež obezite, epidémiám, rôznym e, duševným ochoreniam antipekribulálnej rezistencie a tiež nerovnakomu prístupu k zdravotnej starostlivosti. Toto sú výzvy, ktoré sa musia zohľadniť aj v ďalšom období po roku 2020. Teším sa na spoluprácu s vami, pani spravodajkyňa, a ďakujem much, Mr. Kovačev. We are looking forward to. Ďakujeme pekne, pán Kovačev. Aj my sa tešíme. Za SAD tu máme pani Dali, aj keď nemáme tenevého spravodajcu. Nech sa páči, pani Dali. Ďakujem. Ak dovolíte, najskôr by som eh, chcela približiť pozíciu pána Kaputa k tejto téme a potom by som prešla k svojim postojom. Najskôr teda v mene pána Kaputa on by sa chcel najskôr poďakovať pani Temeky za pozitívne formulovanie tohto stanoviska. Spomínajú sa tu aj priority EÚ a taktiež externé záväzky, ako aj pokračovanie doterajšieho úsilia v oblasti klímy, odzretelnosti, pozmeňujúce návrhy pána Kaputa sa budú týkať niektorých konkrétnejších krokov. Najskôr sa domnieva, že sa tu nespomína obehové hospodárstvo a tiež inovatívne projekty z tejto oblasti, pričom niektoré zhrňajú aj programy Horizon 2020 a LIFE. Okrem toho sa domnieva, že LIFE mm, musí mať dostatočnú podporu, aby sa zlepšilo jeho plnenie, najmä s ohľadom na integrované projekty. Európa ako líder v oblasti boja proti klimatickej zmenám v oblasti environmentálnych politik a taktiež koordinácia krokov na úrovni členských štátov je nevyhnutná. A preto napriek Brexitu nemôžeme urobiť ani krok späť v tejto oblasti. A preto s tým úzko súvisí aj téma vlastných zdrojov, ktorú musíme prejednať. Musíme nájsť nové zdroje, aby sme sa nevracali späť z tých ciest, na ktoré sme sa až odhodlali vykročiť. Taktiež kolega má na mysle nielen interné, ale aj externé kroky EÚ, aby sa zaistilo dostatočné e, finančné podporovanie aj rozvojových krajín, aby sa e, vyhli tieto krajiny rovnakým chybám ako rozvinuté krajiny. Tiež sa odvoláva aj na občianskú ochranu, taktiež zemetrasenia, ku ktorým došlo v posledných rokoch v jeho krajine v Taliansku, ale taktiež rôzne neprírodné katastrofy z rôznych regiónov Európy nám dokazujú, že systém koordinácie funguje, ale je potrebné ho lepšie a ďalej rozvíjať. Tiež, čo sa týka trvania viacročného finančného rámca, je to mimo rozsahu posobnosti, ale kolega vie, že rozpočet je dlhší ako 5 rokov s možnosťou revízie lepšie dokáže zohľadniť eh, aj klimatické a iné ekologické aspekty. Teraz by som prišla do Malčiny, ak dovolíte. Najskôr by som povedala, že súhlasím so spravodajkyňou v tom, keď hovorí v prvom odseku, že komisia musí lepšie štrukturovať nový finanč, viacročný finančný rámec tak, aby sa zohľadnili viac priority únie najmä čo sa týka potreby zachovať vedúcu úlohu únie v oblasti klimatických zmien. Preto by som chcela kolegov upozorniť aj na Zelený klimatický fond a tiež na to, aká je naša úloha z hľadiska finančného krytia tohto fondu. Tento fond je možno najnovším faktorom v tej rozmanitej architektúre financovania klímy a bude plne funkčný v roku 2015, hovorí rečníčka. Jeho hlavnou úlohou je nasmerovať prostriedky tým krajinám, ktoré sa ešte stále rozvíjajú a tiež eh, má fungovať ako katalizátor pre eh, súkromné zdroje financovania v oblasti klimatických zmien. Žiaľ, Teraz, keď sa prezident Trump rozhodol odstúpiť od Parížskej dohody, v tomto zelenom klimatickom fóde sú niektoré záväzky, ktoré sa nepokryjú. Ide o 2, mil- 2 miliardy dolárov. Možno celkovo v medzinárodnom meradle 2 miliardy nezávažia príliš e, významne, ale experti na e, financie sa domnievajú, že tieto záväzky sú mnoho väčšie, než sa môže zdať na prvý pohľad. Je to preto, že veľké množstvo týchto peňazí by sa použilo na um, vybudovanie základnej potreby infraštruktúry na to, aby bolo možné rozvíjať čisté zdroje energie a tiež ďalšie dopokové financovanie môže pomôcť rozvíjať trh, eh, aby fungoval ako katalizátor pre súkromné investície. Keďže eh, veľa z investícií tohto zeleného klimatického fondu eh, ponúka návratnosť a preto peniaze, ktoré sa kladajú do tohto fondu, môžu pomôcť podporiť viac ako jeden projekt. Preto si myslím, že Únia by mala zohrať svoju úlohu a zajistiť, aby bola eh, v dispozícii dostatočná miera financovania a bola zachovaná. Preto chcem vyzvať, eh, že keď sa budeme pozerať do budúcna, mali by sme sa snažiť o to, aby to bolo súčasťou aj rozpočtovej politiky únie pre ďalších 7 rokov v novom viacročnom finančnom rámci. Verím, že sa to podarí zapracovať do správy Envy v oblasti budúcnosti viedočného finančného rámca. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem vám pekne. To bola naozaj veľmi zaujímavá myšlienka. Teraz pani Konečná, chcete sa k tomu ešte vyjadriť? Zdá sa, že nie. Dobre. Môžeme teda dať slovo komisii. Pani Bojo, nech sa páči. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Ďakujem pekne aj pani spravodajkyni Jatenmaki za túto správu a za výmenu názorov. Naozaj, ako aj pani spravodajkyňa hovorila, ako už špecifikovala, toto je naozaj veľmi dôležitý čas eh, pre uvažovanie nad tým, ako mal vyzerať ďalší viacročný finančný rámec. Komisia spustila tento proces s Bielou knihou v marci a takisto aj s reflexným dokumentom alebo teda reflektívnym dokumentom o budúcnosti európskeho financovania v júni a vstup Európskeho parlamentu ohľadom tejto, v podobe tejto správy vlastnej iniciatívy, eh, ktorú pridali eh, spravodajcova Olbricht a Toma, tak to je veľmi dôležitý prínos k tomuto celkovému procesu, ktorý máme. Komisia predloží svoje návrhy pre viacročný finančný rámec v máji budúceho roka, teda v máji 2018. Ako určite viete, návrhy pre viacročný finančný rámec sa skladajú z celkového rámca, najmä teda nariadenia o viacročnom finančnom rámci a takisto aj z celej sady základných nástrojov a základných politických e, krokov, a teda aj vstup tohoto výboru hľadom posudzovania existujúcich nástrojov, ako napríklad je program LIFE alebo existujúce nástroje financovania, e, či už pre klimatické aktivity alebo životné prostredie, to všetko je veľmi užitočné. A komisia, ako ste asi videli, pretože komisia nedávno teraz zverejnila aj niekoľko priebežných hodnotení týchto programov, také komisia veľmi pozorne zvažuje na tejto báze a preto aj my čakáme na postoj a stanovisko tohoto výboru. Ďakujem veľmi pekne. Pani Atemáky, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som sa podekovať všetkým e, za veľmi e, dobre položené vyjadrenia. Budeme pokračovať v tomto procese aj naďalej, verím, v rovnako konštruktívnom duchu. Ďakujem veľmi pekne. Termín predkladania pozmeňujúcich návrhov je 5. december a hlasovať budeme 24. až 25. januára na pôde výboru Envy. Môžeme prejsť ďalej. Ideme na ďalšiu tému. To sú sladidlá v, v pekárskych produktoch. To je opäť e, e, vlastne nám, na, e, na, namietka na základe pravidlá 106. Ten namietateľom je pani Krostet. Myslím, že ale je tu nahradená pani Ajuso. Nie je. pán Beletom. Takže sladidla, nech sa páči. Pán Belet, máte slovo, aby ste namietali. Ďakujem pekne, musím dať prednosť jednej, jednému z podpredsedov. Takže, Andrej, ospravedlňujem sa, ďakujem pekne za slovo v mene pani Grostet sa vyjadrím k téme e, sladidiel v prípade e, e, jemného pečiva. Niekoľko prvkov, ktoré tu máme. V prvom rade je taká pripomienka všetkým, že komisia vlastne pripravuje legislatívne dôsledky ohľadom stiahnutia na, na, smernice o potravinách a práve v tohoto dôsledku tohoto sladidla, o ktorých hovoríme, celkom bizarne budú povolené pre využívanie v nápojoch alebo napríklad e, džemoch, marmeladách, alebo budú zakázané v prípade pekárskych výrobkov, o ktorých hovoríme dnes. Tieto pekárske výrobky sú zároveň špecificky určené pre výživu, pre obživu. A v situácii, kde z pohľadu verejného zdravotníctva podľa nášho názoru takéto, zákaz nedáva žiaden zmysel my navrhujeme, vlastne teda doplňame návrh návrhu komisie, pretože neexistuje žiadne dostatočné prechodné obdobie. To je náš taký hlavný argument, ktorý tu používame a toto by mohlo ohroziť skutočnosť, to, že tu nie je prechodné obdobie, môže ohroziť dostupnosť celého hradu týchto produktov, ako napríklad koláče, ehm, rôzne cereálne tyčinky, ehm, sladkostí, ktoré sú napríklad špecificky mienené pre ľudí, ktorí majú nízko cukrovú dietu alebo ľudia, ktorí trpia cukrovkou alebo inými ochoreniami. Momentálne vlastne v receptúrach sú sladidlá tými jedinými, jedinou povolenou alternatívou voči vysokému obsahu cukru. Takže z tohto pohľadu je naozaj veľmi dôležité, aby legislatíva predvídala aj rozumné prechodné obdobia, tak ako to hovorí aj návrh nášho nariadenia. A tam mali minimálne prechodom dobie 2 eh, roky, tak aby tieto, eh, tieto vlastne sladené produkty mohli byť adekvátne ehm, reformulované, aby sme vedeli vyriešiť požiadavky spotrebiteľov, ktoré majú osobitné požiadavky. Nebudem teraz ani rozvíjať ten argument, že to samozrejme má eh, aj svoje veľmi dôležité dopady pre celý rad malých a stredných podnikov v spomínanom sektore. Takže to sú také tie argumenty, ktoré navrhujeme, tak aby sme to sú vlastne tie základné námietky, ktoré majú byť tým hlavným obsahom námietky, ktorú predkladáme v mene toho hlavného namietateľa pani Françoise Grostet. Ďakujem pekne, teraz dávam priestor e, kolegom. Pani Ajusoma, ako prvá slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsedajúca, ja som si žiadala slovo, aby som mohla podporiť e, túto e, petíciu alebo žiadosť pani Grostet a zároveň aj tie konkrétne e, predloženia, ktoré žiada. Toto nie je otázka ochrany verejného zdravia a tieto náhradné sladidlá sú bezpečné, boli na trhu už mnoho rokov a budú zároveň povolené aj na využitie v iných potravinárskych produktoch. Je to čisto otázka regulačného rámca, súvisí to práve s tým, že dochádza k zmene eh, hlavného nariadenia, ktoré hovorí o dietetických produktoch. A v tomto prípade ale návrh komisie eh, vlastne ako keby ochudobní e, spotrebiteľov, ktorí majú rôzne diagnózy a trpia napríklad cukrovkou, alebo majú osobitné e, dietetické požiadavky a zároveň to bude mať dosahy na veľa malých a stredných podnikov. Takže je tu viac ako, sú tu viac ako dobré dôvody na to, aby sme podporili e, takúto žiadosť zo strany nášho výboru. Ďakujem pekne. Máme ešte niekoho ďalšieho? Ak nie, tak potom pani Julikat z komisie, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pani predsedajúca. Rada by som spomenula tie požiadavky na povolenie využívania potravinových Eh, aditív, ktoré to som už robila v tom predchádzajúcom bode, v predpredchádzajúcom bode, keď som hovorili o fosfátoch. Tie požiadavky sú jasne vytýčené v špecifickej legislatíve a budem opäť opakovať, takéto aditívom nemôže vytvárať eh, zdravotné riziko pre zdravie spotrebiteľa. Musia byť, eh, musí byť adekvátna technologická požiadavka, nesmie zavádzať spotrebiteľa a zároveň musí obsah alebo prinášať jednoznačné výhody alebo benefity, prínosy pre spotrebiteľa. V prípade povolenie takýchto sladidiel tak e, aditívum musí splňať minimálne jedno z ďalších, jednu z ďalších špecifických podmienok, ktoré sú vytýčené v nariadení o potravinových aditívach, a teda sladidla musia splňať ďalšie dodatočné podmienky. Tieto špecifické e, požiadavky sú napríklad to, že nahradzajú cukor e, v prípade energeticky Um, ochudobneného jedla alebo uh, potravín, kde nie je žiaden predaný cukor, alebo po druhé nahrádzajú cukre tam, kde to umožňuje uh, dlhšiu, uh, dlhšiu spotrebu produktu alebo dlhší, dlhšiu lehotu spotreby, respektíve, respektíve umožňuje to iné typy využitie, ako to upravuje smernica 89 318. Takže takýto je právny rámec a naozaj došlo aj k pozmeneniam tohoto právneho rámca. V minulosti využívanie sladidiel v prípade eh, krehkého pečiva eh, s špecifickým nutričným využitím, a práve o tom hovoríme, tak to bolo povolené smernicou z roku teda 94-35. A táto smernica sa vzťahovala aj na ehm, korešpondujúce potravinárske ehm, potravinárske výrobky, ktoré boli upravované aj tou druhou spomenutou smernicou. Takéto jemné pečivo pre špecifické nutričné používanie e, pokrýva napríklad osoby, ktoré trpia rôznymi poruchami e, zažívania a spracovania cukrov, ako napríklad cukrovka, ako to reguluje aj spomínaná smernica z roku 89 a naozaj to je ten regulačná zmena. Táto smernica bola e, zmenila a stala sa z toho smernica 2009-39 o potravinách, ktoré sú určené pre osobitné nutričné využitie, známa aj tzv. paramec. A, a tie, táto smernica hovorí, že špecifické ustanovenia môžu byť vytvorené preto, aby boli definované skupiny potravín vrátane potravín, ktoré sú určené pre osoby, ktoré trpia karbohydrátovej e, poruche metabolizmu, čiže diabetes. diabet, di, di, cukrovke. Komisia potom vydala aj správu ohľadom potrebách ľudí, ktorí trpia cukrovkou a dospela k záveru, že neexistuje žiadny vedecký dôvod preto, aby sme vytýčali špecifické e, kompozičné alebo teda obsahové požiadavky takéhoto takýchto potravín na základe tohoto komisia nevytvorila špecifické požiadavky pre daný typ potravín. Okrem toho, skúsenosť nazvečuje, že niektoré pravidlá z tejto smernice 2039 už neboli účinné, najmä aby zabezpečili plynulé fungovanie jednotného trhu a koncept potravín pre špecifické nutričné využitie vrátane toho hľadáte eh, potravín pre osoby, ktoré trpia takúto poruchou, tak to bolo vlastne zrušené nariadením 609 eh, z roku 2013 parlamentu a rady, ktorá sa vzťahovala vlastne od, ktorá dala účinnosť od 20. júla 2016. A to je práve ten dôležitý bod, pretože regulatívna, alebo teda regulačná zmena, ktorú sme spôsobili a ktorá vlastne eh, zahájila celý tento proces siaha do roku 2013. Ako som už hovorila, je to vlastne 6, ehm, je to nariadenie 609 roku 2013, ktoré vstúpilo do platnosti v júli 2016. A toto je informácia, ktorá bola takisto známa všetkým aktérom, vrátane zástupcom priemyslu. Takže vymazaním tohoto konceptu potravín, ktoré sú určené pre osobitné nutričné využitie a špecifických podkupín, teda napríklad e, potraviny pre ľudí, ktoré trpia cukrovkou, nie je dôvod ani žiadne odôvodnenie, preto aby tu existovala takáto skupina jemných e, alebo to krehkého, e, krehkých pekárenských výrobkov, ktoré máme takéto špecifické zariadenie a teda nie je ani dôvod preto, aby sme povolili sladidla do produktov jemného pečiva ako produktov určených pre osobitné nutričné využitie. Takže od roku 2013 to už nie je odôvodnené a práve tieto produkty by teda nemali naďalej byť uvádzané na trh. A v dôsledku toho, a to je zároveň aj ten návrh, ktorý je momentálne pred nami, tak nariadenie malo byť doplnené, najmä čo sa týka využívania tých deviatich sladidiel v tých špecifických eh, produktoch a mm, pre osobitné nutričné využitie. Chcem počerknúť to, že komisia osobitne e, zvážuje princíp proporcionality a že aj osobitné prechodné obdobie pre priemysel bolo, bolo zvážené alebo naplánované. Takže návrh nariadenia je v súlade s požiadavkami Európskej únie, najmä ohľadom použitia sladidel v potravinách a najmä sa týka osobitných skupín potravín, tak ako to vytýčuje nariadenie 609 z roku 2013 a takisto sú, je v súlade aj s tým konceptom, ktorý vede, a síce, že posudzovanie vedeckej komunity naznačuje to, že e, diabetici by si mali vybrať stravu, e, životosprávu a mali by tak robiť aj na základe bežných potravín. Takisto treba povedať aj to, že viacero rôznych Eh, dietetických eh, postupov súvisí s nezdravou váhou vrátane vysokého, eh, nábe, vysokého, vysokého konzumovania vysoko obohatených masných kyselín, vrátane eh, vláknin, ktoré sú, ktoré sú obohatené od cukry. Nie je jednoduchý spôsob, ako sa vysporiadať cukrovkou a teda eh, benefity pre spotrebiteľa takýchto sladidiel, ktoré, obsahujú, ktoré, sú, ktoré sú obohatené o karbohydráty, sú spochybniteľné, pretože stále hovoríme o krehkom pečive kde je dôležité zároveň počerknúť to, že tento návrh nariadenia nejakým spôsobom nezabraňuje alebo nespomaluje nejaké inovácie. Tieto ustanovenia platia už od roku 2013. A inovácie znamenajú viac než len to, že tam doplňame sladidla. Malo by to byť aj vývoj eh, krehkého pečiva, ktorý, eh, ktorý je povedzme menej zameraný na eh, vysoko obohatené cukry Vrátime sa ešte e, k tomu časovému rámcu, ktoré sme spomínali skôr, a síce, že e, prevádzkovateľia potravinárskych e, podnikov mali dodatok času na to, aby sa prispôsobili tieto nové situácie, a to od schválenia tohoto nariadenia v roku 2000 13 vstúpila do platnosti v roku 2016, takisto aj to prechodné obdobie bolo zavedené v tomto návrhu nariadenia a to je explicitne aj spomenuté a to práve preto, že toto prechodné obdobie predpokladá, že tieto kreh, produkty krehkého pečiva pre osobitné nutričné využitie, ktoré boli zákonne uvedené na trh, a to ešte pred vstupom do platnosti tohoto um, nariadenia, môžu byť naďalej predávané, a to až kým nie sú vyčerpané zásoby. E, v závere e, komisia zastáva názor, že návrh tohoto nariadenia plne rešpektuje princíp proporcionality, a to tým, že E, zabezpečujeme uniformné uplatňovanie týchto základných podmienok v Európskej únii a takýmto spôsobom vytvárame priestor pre spravodlivú prax v oblasti obchodu s potravinami a zaručíme aj adekvátne fungovanie vnútorného trhu. Takýmto spôsobom vytvárame právnu istotu pre všetkých aktérov a to vrátanie ochrany spotrebiteľa, záujmov spotrebiteľa a čo je najdôležitejšie, vytvárame dostatočný čas preto, aby sme sa prispôsobili na novú právnu situáciu, ktorá vyplýva zo zmien v legislatíve ešte v roku 2013. A okrem toho vytvára dostatočné prechodné obdobie pre produkty, ktoré boli zákonne umiestnené na trh. Ďakujem pekne. Uh, Ďakujem pekne, pani Šaldemuse. Ďakujem pekne. Musím povedať, že sa ospravedlňujem za to, že som prišla trošku neskôr. V každom prípade som tu mala skupinu návštevníkov. V každom prípade v mene socialistov a demokratov chcem povedať, že e, nepodporujeme túto námietku, ale zároveň e, súhlasíme s tým, že mali podniky dostatok času na to, aby sa prispôsobili tejto novej e, norme a teda treba povedať, že to je prirodzený výsledok alebo prirodzený dôsledok zmien a je, podľa nás bolo dostatok priestoru na to, aby sa prispôsobili týmto zmenám z roku 2013. Takže naozaj nie je dôvod na to, aby sme vytvárali takéto produkty pre dané špecifické produkty e, spotrebiteľov. Takže nebudeme podporovať danú námietku, keďže si myslíme, že e, podniky mali dostatok priestoru preto, aby a dostatok možností, aby vytvárali nové iné produkty alebo iné spôsoby, ako podporovať zdravšiu životosprávu na strane cukrovkárov. V každom prípade ten problém, na ktorý narážali organizácie cukrovkárov, e, to boli trochu iné problémy. E, väčšina z nich e, sa snaží mať zdravú dietu a to aj bez takýchto špecifických produktov. Takže podporujeme komisiu a nepodporujeme túto námietku. Ďakujem pekne. Otvorili sme už teda dvere. Samozrejme, diskusia už bola uzatvorená, ale e, dávam priestor ešte všetkým, ktorí sa k tomuto chcú ešte vyjadriť. Nech sa páči. Pani Zomer, nech sa páči. Vy ste sa e, hlásili do diskusie, nie? Právna e, situácia mi je dobre známa, preto samozrejme tieto technické argumenty sú pravdivé, prečo teraz nemá byť dovolené Eh, používať eh, eh, tieto látky v pečive. Ale nie tu teraz iba o diabetikov, ide tu aj o obezitu. Ak takéto pečivo potom vôbec nebude k dispozícii, bude to predsa škoda. aj obezným ľuďom uh, môže pomôcť, ak takéto produkty budú k dispozícii. Je mi známe, že v prípade diabetikov sa hovorí, že sa majú stravovať normálne nepotrebujú žiadne špeciálne uh, produkty, ale nemôžeme zabúdať na skupinu obezných. Nemôžeme povedať, že jednoducho uh, nemajú siahať po, po pečive alebo že výrobcovia majú vyrábať pečivo s inými receptúrami z menej všetkým, menej cukru, menej e, uhlohydrátov a tak ďalej. To by viedlo k tomu, že tu potom už nebudeme mať pečivo. Ak pečivo nebude obsahovať e, tieto látky, tak už to vlastne nebude pečivo. Takže ja mm, ten, mm, som toto podporila, pretože si myslím, že nemôžeme zabúrať ani na skupinu obéznych. E, pre nich je nápomocné, aby sme tu mali takúto skupinu produktov. Takže viem, ako vyzerá táto právna situácia, pokiaľ ide o diabetes, takže číslo z technického pohľadu sa dá pochopiť to, čo tu chce urobiť komisia, ale nemôžeme sa na túto vec pozerať iba z čisto technického pohľadu. Ďakujem pekne, pán Belet, nech sa páči, chcete sa k tomu vyjadriť ešte? Ďakujem pekne, pani Grostet. E, nemáme toho veľa čo dodať e, k tomu, čo povedali pani e, Zomer a ostatní. Ehm, pokiaľ ide na podporu, o podporu tejto námietky, ehm, Napadáme to, čo povedala komisia. Argumenty komisie samozrejme hovoria o záujme spotrebiteľov, plne súhlasíme s argumentami komisie, potrebujeme tu mať aj istotu, samozrejme podporujeme plne tieto argumenty, ale ako povedala pani Zomer, toto by znamenalo, že takéto e, výrobky by čoskoro neboli k dispozícii na európskom trhu. A nehovoríme iba o spotrebiteľoch e, v Európe, ktorí trpia čisto na diabetes, ale máme tu aj takých, ktorí e, trpia napríklad na obezitu, ako povedala pani Zomer. A prechodné obdobie je dosť krátko nastavené, preto navrhujeme, aby sme tu toto obdobie predlžili o dva roky a bol čas aj e, e, vymyslieť alternatívy pre e, dôležitú skupinu spotrebiteľov, zabezpečiť, aby títo mohli ďalej tieto zapečivo konzumovať. Bolo by to veľmi zodpovedné aj voči malému, malým stredným podnikom a priemyslu, preto máme námietku voči tomuto rozhodnutiu. Ďakujem veľmi pekne. Toto uzatvára tú diskusiu. Zajtra budeme hlasovať. Na túto tému všetci sme si vypočuli argumenty. Prejdeme k ďalšej téme. Tým je námietka. Pokiaľ ide o e, systém e, pre tabakové e, výrobky, e, Ehm, že pre eh, technické normy pre zriadenie a prevádzku systému vysledovateľnosti tabakových eh, výrobkov. Máme tu návrh eh, uznesenia. Autorom je pán Pedičiny. Sme v nepríjemnej situácii, že autor námietky nie je mm, prítomný. Takže môžeme sa rozhodnúť, či budeme o tejto téme hovoriť v jeho neprítomnosti alebo nie. Chcel by sa niekto e, vyjadriť e, v jeho mene. Nie, nie je tu nikto, kto by e, toto na, kto by za neho predostriel túto námietku. Dobre, takže môžeme medzi nami prediskutovať túto tému. Rád Ehm, samozrejme, bol by som rád, keby mohol prehovoriť e, autor, ale keď tu nie je, tak e, sa nič nedá robiť. E, povedali ste, že je to trošku zvláštny údaj. Keď si to prečítate, ide tam o nasledovné. Európska komisia má úlohu odsledovateľnosť tabakových e, výrobkov e, teraz sa začať do detajlov riadiť. E, k tomu vypracovala návrh, potom ho ešte pozmenila a k tomu to má kolega Pedečiny námietku. Ja by som vám chcel povedať, o čo tu ide. Ide tu o to, že firmy, ktoré v budúcnosti majú garantovať odsledovateľnosť, majú mať čo najväčšiu možnú nezávislosť. To znamená, ak firma nejaká veľká v Londýne napríklad má obchodné vzťahy e, s IBM, ktoré poskytuje software pre celú e, logistiku a manažment nákupov, tak takáto e, firma môže eh, požiadavku odsadovateľosti pre Philip Morris eh, nemôže prijať. Eh, preto komisia stanovuje určité percenta. Ak nejaká firma napríklad Eh, robí, eh, poskytuje služby v určitom objeme eh, pre nejakú tabakovú firmu, tak už pre nich nemôže vlastne tú odsortovateľnosť zabezpečiť. Nie je možné zabezpečiť ako nulový kontakt týmto firmám. To znamená, že všetky veľké firmy na tejto planete podstate nie sú e, e, schopné e, seriózne zabezpečiť takúto odsledovateľnosť. Takže o to ide. Nulový kontakt by znamenal, že nemôžu im ani poskytnúť predať ani papier pre tlačiarne, nemôžu mať žiadne obchodné vzťahy s týmito firmami. To považujem za uh, uh, trošku uh, prísilné. Je to, je to príliš prísna požiadavka, znamenal by to aj veľmi silné uh, ovplyvnenie e, e, hospodárskej e, súťaže, iba čerstvé firmy, ktoré nemajú absolútne žiadne referencie z minulosti, by mohli príjmať takéto úlohy. To považujem za príliš nebezpečné. medzi riadkami už vyplynulo, že v Taliansku to môžu byť úplne iné dôvody pre takúto námietku než, e, iné než tie, ktoré sú tu e, na papieri. E, takže preto nemám inú možnosť, než túto, tento návrh zamietnúť. Pán Páňo. Ďakujem pekne. Najskôr by som chcel uviesť, že sa mi veľmi páčilo vystúpenie kolegu Florenca Mm, ktorým súhlasím. Okrem toho e, máme tu neformálnu skupinu v Európskom parlamente proti e, angažovaniu sa tabakového priemyslu v šírení tabakových výrobkov. Teda už niekoľko rokov existuje táto skupina, venujeme veľkú pozornosť e, dianiu v tejto oblasti. Už sme aj v minulom roku, dajme tomu, vyhrali v istých veciach, totiž sme veľkou väčšinou podporili, aby Európsky parlament povedal rázne nie financovaniu otázkam vysledovateľnosti zo strany Európskej komisie e, na úrovni jednej tabakovej firmy. Keď sa pozrieme konkrétne na tieto dve námietky, ktoré predkladá náš kolega, zistí, že mohlo by to vyzerať ako legitímna námietka. Obávam sa však, eh, že sa tu eh, vykonáva snaha zamedziť fungovaniu eh, systému vysledovateľnosti na úrovni komisie členských štátov. Podľa mňa komisia sa teraz snaží predsedovať nezávislý systém vysledovateľnosti pre tak tabakový sektor a taktiež poskytuje regulačný rámec. Okrem toho komisia zachovala časový rámec plnenia napriek zložitosti tejto témy a taktiež napriek tlakom záujmových skupín. Myslím, že to by sme mali privítať, oceniť tento prístup Európskej komisie, ktorá nechcela ustúpiť v tomto procese v priebehu tohto procesu a to môžem dosvedčiť, že sme absolvovali e, pri viacerých príležitostiach, mali sme možnosť vyjadriť sa k tejto otázke nezávislosti na spoločných stretnutiach výboru Envy, e, e, Kokobu. Toto prebehlo konkrétne 12. júla napríklad 2017 viacero konferencií v Európskom parlamente, taktiež spolu organizovaných s mimovládkami nám umožnilo tiež ako poslancom vyjadriť naše obavy, tak aby tento systém naozaj reálne fungoval nezávisle. Preto je dôležité zdôrazniť, že mimovládky, ktoré sa angažujú v boji proti fajčeniu, vyzvali podporiť pozíciu Európskej komisie. Podľa nich, totiž ak by sa tento proces spomalil touto námietkou, spôsobilo by to, že by sme hrali hru tabakového priemyslu, ktorým záleží na tom, aby e, toto úsilie zlyhalo. To je všetko, pani predsednička, čo som chcel povedať v tejto chvíli. Now, Madame Zomer. Ďakujem. Slovo teraz pani Zomer. Mne tiež nie je príjemné uh, vyjadrovať sa k, tomuto, eh, k tejto námietke kolegu z hnutia priamých uh, piatich hniezd. Ja tu tiež vidím problém v tomto systéme odsadovateľnosti, ale nie v tej sfére, ktorú e, tu spomína kolega Pedičíny, ale pokiaľ mne je e, známe, výrobcovia e, cigár a cigarilov majú problémy s malými výrobcami. V Európskej únie veľmi veľa malých rodných, rodinných firiem, ktoré majú často len 10 zamestnancov. Ide často o mnohoročné rodinné tradície a pre nich by vlastne tieto požiadavky spojené s odsadovateľnosťou boli tak vysoké, spojené s tak vysokou e, finančnou záťažou na zabezpečenie tohto systému odsledovateľnosti a s jeho vytvorením, že by túto záťaž neuniesli. Je to spojené s E, veľkou zaťažou, nedovolili by si to, potrebujú na to veľmi e, e, zložité moderné zariadenia, tieto anti tempering devices, potrebovali by zamestnať vlastne osobitný personál za týmto účelom, ktorý by len zadával všetky tieto údaje a je tu technický problém. V prípade e, výrobcov e, cigár e, každá musí dozrievať viacero mesiacov predtým, než môže byť predaná. Niekto trvá až jeden rok. A systém osledovateľnosti požaduje, aby už počas fázy výroby takýto tabakový výrobok aby sa spomínalo, e, na ktorom stroji bol vyrobený a tak ďalej, kde bol e, vyrobený. Každý detail e, sa tam má spomenúť a hlavne ktorému konečnému predajcovi sa to má dodať. A práve takéto malé e, manufaktúry cigár to v momente, kedy e, tieto cigary vyrobili, to nevedia povedať, pretože tieto ešte musia e, dozrievať nemajú takýchto pevných veľkých odberateľov, veľkých odberateľov nemôžu povedať o rok tieto cigary všetky poputujú tam a tam a preto je Eh, pre nich nemožné takéto údaje vôbec zadať do tohto systému. Takže to je technická nemožnosť splniť takéto požiadavky práve kvôli tomu, že eh, je tu ešte tá eh, doba potrebná na vyzretie produktu sú to opatrenia za účelom obmedzenia konzumácie cigariet a všetci, ktorí sú tu už e, dlhšie v parlamente, si spomínajú, že e, často sme už prednávali túto tému a veľmi často e, sa potom na všetko snažíme e, uplatniť e, tie isté meritka. Nefunguje to, často sa potom minieme cieľu. Práve v prípade cigár e, sa toto nedá uplatniť. Takže potrebujeme tu mať osobitnú úpravu práve pre cigary a pre cigarilosť. Nechceme vlastne tieto malé rodinné firmy predsa zlikvidovať spotrebitelia e, týchto e, produktov e, majú všetci viac než 45 rokov, takže nie je to niečo, by ohrozovalo mládež. Takže práve pre takéto osobitné typy výrobkov nie je, sa nedá uplatniť táto požiadavka na sledovateľnosť. Komisia by si mala byť toho vedomá, teda vypracovať takéto osobitné úpravy. A teda e, nie je správne, aby e, cigary boli tomuto e, podrobené. V tejto oblasti cigar totiž nehrozí falšovanie. Celý tento systém sa má zaviesť, aby tu bol účinný boj proti falšovaniu cigariet. Nevzťahuje sa toto nebezpečenstvo na cigary. E, preto by som chcela eh, naliehavo komisii odporučiť, aby sa začala zaoberať eh, úpravou eh, nejakých výnimiek pre výrobcov cigár, ktorí naozaj by boli ohrození vo svojej existencii, ak by sa tieto úpravy mali začať vzťahovať aj na nich. Nechcem tu nejako odporknutie piatich eh, hniezd, tento, táto námietka, ktorá sa tu predložila, ani eh, nejako nie je e, zhodná s mojimi obavami, ale e, je to vhodná príležitosť pre mňa e, spomenúť vlastne moje dôvody, prečo podporujem túto námietku pána Pedečiniho. Treba teda pouvažovať nad týmito témami a teda výnimočne tento návrh podporiť. Chceme totiž naozaj aby sme zlikvidovali tieto malé rodinné firmy, nikomu zle nič neurobili. Ďakujem pekne za to, že ste nadniesli túto tému. Pani Konečná. Najprv má slovo pani Konečná. Ďakujem. Ja sa chcem e, vyjadriť e, v mene kolegyny Bojly, ktorá z mojej skupiny, ktorá nie je e, prítomná, požiadala ma vyjadriť sa v jej mene. Komisia nás e, vedie k určitej dileme, pokiaľ ide o e, tento akt. Myslíme si, že všetci sme za e, dobrý systém odsledovania tabakových výrobkov, ktorý by bránil falšovaným produktom, viedol k strate príjmov a chránil verejné zdravie. Avšak ak by tieto predpisy v aktuálnej podobe sa mali prijať, boli by sme v pozícii, že e, by sme e, museli e, potom v ďalších krokoch sa snažiť nedostatky tohto textu riešiť. Toto predstavuje veľké chyby zo strany komisie. Pravidlo 106 eh, eh, našich postupov umožňuje parlamentu vyjadriť sa eh, k takýmto návrhom komisie a neprostrieť námrietku implementačné ak by tam nie sú predmetom. Komisia si myslí, že je potrebné e, túto tému ošetriť. Joe Paradise, the whole tracking and tracing system is absolutely unacceptable. Um, tento postup je e, neakceptovateľný. Je nám všetkým jasné, že kritéria nezávislosti e, stanovené v Eh, implementačnom akte eh, nie sú eh, dostatočné. Potrebujeme tu mať naozaj zabezpečené kritéria nezávislosti, hlavne pre subdodávateľov. Chceme mať systém, ktorý by fungoval, teda systém, ktorý by fungoval pre ľudí na tomto kontinente kontinente a e, nezabezpečoval by e, príjmy na tabakovom priemyslu. Je dôležité, aby sa komisia zaoberala našimi obavami a aby zabezpečila naozaj e, systém nezávislý od tabakového priemyslu. Tieto námietky sú tu za účelom zlepšenia systému e, odsudovateľnia e, návrh e, nemôže tak neakceptovateľne neskoro zo strany komisie sa dostať do parlamentu. Neakceptujeme tu žiadne ospravedlnenia. E, poškodzuje to pravomoci parlamentu a záujmy občanov e, Európskeho parlamentu. E, zaujímajú ma vyjadrenia Európskej komisie v tejto súvislosti a na základe nich sa rozhodneme, ako budeme hlasovať. Ďakujem pekne za toto posolstvo, pár Florence. Nie som si celkom istý, či hovoríme o tom istom. Takže e, ani e, trošku e, sa tu nič nezmení na tabakovom priemysle. Ide tu o postup, ktorý sa kritizuje a my máme sa vyjadriť áno alebo nie. Ehm, na kritike pani Zomerovej bez pochyby je niečo pravdy pre malé a stredné podniky, to je bez pochyby tak. Eh, určite tu budú problémy, ale ak sú tu problémy, tak potom dobre platení eh, lobbysti eh, priemyslu musia zároveň prostrieť aj nejaké použiteľné návrhy. Tento návrh, ktorý som dostal na stôl, je úplne nevhodný. Nič nezmení v prospech malých a stredných podnikov. Ja chápem, eh, že sa snažia o lobistickú prácu, ale prosím, to treba robiť na správnom mieste. Toto je naozaj príslabé. Great. Now. Ešte niekto, prosím? Ak nie, dostáva slova pán Burkovský za komisiu. Thank you. First of all, would like to... Ďakujem pekne. Najskôr by sme sa chceli v mene DGSante poďakovať e, za podporu výboru Envy v tejto oblasti. Už máme za sebou dlhú cestu spoločne. Začali sme revíziou smernice o tabakových výrobkoch a až do tejto chvíle, keď predkladáme úplne posledné časti nového režimu TPD, systém vysledovateľnosti a bezpečnosti aktuálne navrhované systémy boli predmetom viacerých štúdií, boli taktiež rozsiahlo prejednané s členskými štátmi a tiež prebehli viacerými kolami konzultácií, vrátanie formálnych verejných konzultácií, taktiež prebehli rôzne semináre, výmeny názorov a aj e, na pôde vášho výboru tento proces bol časovo náročný, ale tiež nevyhnutný na to, aby sme sa dostali ku kvalitnému konečnému výsledku, ktorý podľa nás e, ponúka rovnováhu. Jednak zaistuje plnú kontrolu dodávacieho reťazca z hľadiska vysledovateľnosti, taktiež splňa veľmi prísne právne technické požiadavky TPD a tiež FCTC protokolu a zároveň v mm, právnych obmedzeniach, ktoré poskytli komisie spolu legislatívne orgány nejako nezaťažuje, príliš nezaťažuje, ale preukazuje flexibilitu aj pre malé subjekty. Plne súhlasíme s tým, že je potrebné venovať osobitnú pozornosť otázke nezávislosti systémov a tabakového priemyslu a domnievame sa, že náš návrh je v tomto smere veľmi silný. Kladie totiž nezávislosť do samotného jadra tohto systému, taktiež vytvára jasnokografiu výkazníctva tiež poskytuje príslušným orgánom pln, plnoprávny prehľad o pohybe produktov a taktiež jasne stanovuje, ako je zajistená nezávislosť tretích e, strán, za niektoré, ktoré sú zodpovedné za niektoré aspekty systému, ako by sa to malo overovať e, proporčným spôsobom. Podľa nás nezávislosť e, sa netýka len jednej či dvoch doložiek, musí to byť poňatý systémovo. A my sme to v aktuálnom systéme zaistili. Tiež je potrebné uznať, že aktuálny proces nás dostal do fázy, keď ak chceme splniť lehotu, ktorú stanovili legislatívne orgány, jediná možnosť je posunúť sa vpred a spustiť e, ukončenie takto technického hodnotenia. Nebude to jednoduché, ale podľa nás to stojí za to, členské štáty si vyžadujú 12 eh, mesiacov na to, aby vymenovali príslušné orgány na vysledovateľnosť. Akékoľvek omeškanie by malo sa následok, že tieto systémy by sa nevytvorili v stanovenej lehote a možno by sme sa museli vrátiť úplne na nulu v implementačnom procese. Tento scenár, ktorému dúfam predídeme, by znamenalo, že vysledovateľnosť tabakových výrobkov by bolo len vyhliadkou do budúcna, nie realitou. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Týmto môžeme uzavrieť tento bod. Ešte pani Zomer, veľmi stručne prosím. Nechcela by som totiž otvárať diskusiu. Ja by som sa chcela komisie opýtať na jednu vec. Ako chce komisia zabraniť tomu, že tie najmenšie podniky, mikropodniky v oblasti cigár a cigarilov, eh, budú krachovať e, v dôsledku tohto zavedeného systému. Má komisia o tomto vôbec nejakú predstavu? Nadviazala už komisia nejaké kontakty v tomto smere? Ako to chce komisia zabezpečiť? Pán Burkovský. If I may... Uh, ak dovolíte, ak by som mal odpovedať na túto otázku, bez toho, aby som nudil eh, ctené publikum príliš veľkými podrobnosťami. Spolu legislatívne orgány rozhodli, že tento systém by sa stiahoval na ostatné tabakové výrobky a nielen cigarety. O 5 rokov neskôr teda hovoríme o, o, o roku 2024 konkrétne 24. maj 2024. Okrem toho je tu viaceré opatrení, ktoré sa zavádzajú v tomto návrhu nariadenia. čo znamená, že úloha maloproducentov bude zjednodušená. Napríklad rušná výroba je vyňatá z e, uplatnenia antinebrikových zariadení, taktiež sú tu viaceré opatrenia, ktoré sa týkajú výkazníctva, a dlhšie lehoty by boli naďalej platné pre menšie subjekty, teda 24 hodín. Nie je pravda, že by mali producenti alebo akýkoľvek producenti museli poznať eh, konkrétneho konečného kupcu od samotnej chvíle výroby alebo v akékoľvek inej procesnej fáze tohto výrobku. Tieto informácie sa uzavrú až pri vydaní faktúry a vtedy podľa stanoveného režimu DPH je potrebné zverejniť eh, totožnosť kupcu výrobku. Teda neviem, či tieto obavy sú opostatnené. Obávam sa, že nie sú, teda nemyslím si, že by boli potrebné e, ďalšie podrobnosti. Ak to však potrebné bude, veľmi rád ich poskytnem. Ďakujeme pekne, týmto uzatvárame rozpravu k tomuto bodu, k tejto námietke a zahlasovať budeme zajtra. Posledný bod dnešného programu je ďalšia námietka. Ide o glyfozát. Ide o M obnovenie schválenia účinnej látky glyfosátu ide o námietku k revidovanému návrhu e, komisie. Táto námietka bola predložená e, a je spera pani Konečnej. Nech sa páči, pani Konečná, ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Predkladám túto námietku ja, ale musím povedať, že je to v mene celej našej politickej skupiny aj keď tam nemôžeme byť všetci podpísaní. Nechcem to však nejako predlžovať, všetci vieme, o čo tu ide. Máme tu námietku už po niekoľký krát. Konec koncov naša námietka má za cieľ, že obsahuje výzvu Komisia členských štátov, aby neobnovili povolenie účinnej látky glyfozátu, a to v súlade s požiadavkou Európskej občianskej iniciatívy Ban Glyphosate, ktorú sme tu mali minulý týždeň. Zároveň je tu tiež výzva, aby komisia a členské štáty prijali nevyhnutné prechodné opatrenia, aby úplne vylúčili túto látku z únie. Táto námietka plynule nadvezuje na všetky doteraz prijaté námietky v tejto oblasti na úrovni parlamentu. Okrem toho je tu uvedené, že Európsky parlament berie na vedomie, že návrh vykonávacieho naznamenia nariadenia nestanovuje žiadne prechodné opatrenia ktoré by sa stiahovali e, na zverejnenie ďalšieho vedeckého vývoja a následné okamžité zakázanie glyfozátu, čo by vytvorilo neakceptovateľnú právnu neistotu, ponechalo by to celý sektor plnospodárstva nepripravený a ohrozilo by to plnospodárstvo. A tým by komisia prekročila vykonávacie právomoci stanovené v príslušnom nariadení. Ešte je treba dodať niečo, čo zrejme všetci vieme, ktorí sa zaujímame o túto vec, a síce to, čo sa udialo dnes popoludní a možno práve preto je tá námietka tak aktuálna, pretože je tu 18 členských štátov, ale tiež 9 členských štátov, ktoré nehlasovali za znovu obnovenie povolenia glyfozátu. Prešlo to zhruba pred hodinou a pol, bez toho, aby akokoľvek zohľadnilo naše námietky, ktoré sme tu v Európskom parlamente predkladali, prijímali dokonca v pléne Európskeho parlamentu. Podľa môjho názoru, prepáčte, kolegyne, kolegovia, to, čo sa dnes popoludní udialo v komisii, je výsmechom našej práci, pretože by som možno pochopila, že niektoré členské štáty prehodnotili svoje stanoviská, ale že v tom povolení nie sú také veci, o ktoré sme žiadali úplne zásadne, ako napríklad postupné odstavenie, zákaz povolenia používania glyfozátu na verejných priestranstvách, na detských ihriskách, ako dlho sme ochotní to ešte tolerovať a rešpektovať, že sa nám od roku 2009 eh, tu deje niečo, čo poškodzuje zdravie našich občanov, aj našich detí. A myslím, že to, čo dnes komisia predviedla, čo predviedli členské štáty, to, že to urobili bez akékoľvek výnimky, bez toho, že by uviedli, čo sa stane od tých 5 rokov, keď sa to opäť bude prejednávať eh, povolenie, je to obrovská hanba. Ešte raz opakujem, možno by som pochopila zmenu politického názoru veľkých hráčov, ale to, že to urobili bez toho, aby akokoľvek vzali na vedomie naše námietky, to mi e, príde úplne e, smutné. Je tu 9 štátov, ktoré sa postavili proti tomuto opätovnému povoleniu a ani eh, na tieto komisia nepamätala. Teda nezaujímajú názor Európskeho parlamentu, nezaujímajú názor občianskej iniciatívy ani názor ďalších deviatich krajín. Myslím, že komisia by nám dnes mala jasne vysvetliť, ako si predstavuje ďalšie pokračovanie procesu o 5 rokov, kedy teda naozaj reálne zakáže používanie glyfozátu na verejných priestranstvách a detských riskách a tiež ako chce realizovať postupné odstavenie, ktoré sme schválili na úrovni parlamentu v pléne Európskeho parlamentu v Štrasburgu. O to viac si myslím, že táto námietka je aktuálna, napriek tomu, že možno nám niektorí vyčítate populistické kroky. Verte mi, že to nerobíme z populizmu, robíme to preto, že nedostávame odpovede a komisia za to mlčí. Ďakujeme pekne. Niekoľko rečníkov, pani Ajuzo. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Budem teraz hovoriť v mene pani Dalaj. A myslím si, že to súvisí, alebo teda zhruba sa zhoduje aj s môjim postojom. My sa nachádzame naozaj pred novým fenoménom, najmä čo sa týka hm, tejto látky glyfosátov. Treba ale povedať, že práca, ktorá bola až doposiaľ realizovaná, je práca, ktorá je veľmi zodpovedná, rigor, e, e, rigorózna a naozaj obsažná. A to všetko vlastne je dôležité brať na vedomie pri pohľade na všetky členské štáty. Zároveň, keď chceme vyslať jasný signál členským štátom, tak tam odvolací výbor sa stretol dnes a členské štáty um, sa zhodli na uh, obnove alebo na ďalšom kole za 5 rokov. Komisia uh, prijala vlastne ten postoj, ktorý sme žiadali my pri poslednom konaní alebo pri poslednej diskusii, a to bolo tých 5 rokov. Myslíme si, že takýmto spôsobom je dôležité, aby zostala diskusia otvorená a aby boli zapojené tie skupiny, ktoré o tom majú najväčší záujem. E, zároveň e, tvrdiť, že výbor nebol vypočutý, je falošné e, takisto, alebo nesprávne, takisto treba si uvedomiť, že ten koncept phasing out eh, nie je alternatívou. Len členské štáty môžu v tomto smere príjmať rozhodnutie o tom, že budú progresívne stiahovať tieto komerčné eh, produkty z predaja, eh, najmä v prípade produktov, ktoré obsahujú tento látok. Čo sa týka právneho základu, ak členské štáty chcú stiahovať glyfosáty, tak je nevyhnutné rozvíjať iné alternatívy voči týmto produktom, tak, aby e, vlastne podnikatelia mohli využívať látky, ktoré dokážu e, glyfosáty nahradiť e, v porovnateľnej cene a kvalite. V opačnom prípade budeme vystavení riziku, že veľmi budú rásť ceny potravinárskych produktov a to bude viesť aj k nižšej schopnosti voči našim medzárodným konkurentom. V tomto smere musíme myslieť nielen na polnohospodárov, ale aj na ostatných, ktorí používajú glyfosáty, napríklad na všetky železnice, ak tí by napríklad e, nestriekali svoje, e, svoje kolajiska e, glyfosátmi proti burinám, dochádzalo by k veľkému riziku pri železničnej preprave. Takže je dôležité vystriekavať glyfosátmi všetky buriny, ktoré ohrozujú železničnú kolajovú prepravu. Okrem toho je veľmi dôležité plne veriť našim agentúram a vládnym inštitúciám. Ak nejaký systém nefunguje, tak ho posilníme, ale ak budeme deska- de- de- vlastne zne- spochybňovať prácu našich agentúr, tak vytvárame atmosféru permanentných pochybností a permanentnej nedôvery. Um, takže v tomto smere sú to predovšetkým členské štáty, ktoré príjmajú zodpovednosť a oni sú tí, ktorí majú aj príjmať konečné rozhodnutie. A dnes takéto rozhodnutie prijali. Práve preto mi je ľúto, že členským štátom trvalo tak dlho a zároveň sem doplniť, že členské štáty, e, a už nebudem ďalej žiadať slovo, že o glyfosatoch sme už diskutovali dosť. Myslím si, že už sme tomuto venovali dostatok pozornosť, počuli, vypočuli sme, sme si dostatok klamstiev, dostatok bláznostiev a dostatok obvinení. Ďakujem pekne. Thank you very much, Mr. Poč. Ďakujem pekne, pán Poc. Ďakujem. Ja som nechcel vystupovať, ale musím, musím protestovať proti tejto interpretácii zo strany mojej kolegyne. Ja totiž môžem citovať zo znesenia parlamentu, ktoré bolo prijaté v oktobri. Európsky parlament vyzýva komisiu, aby prijala nevyhnuté opatrenia na postupné odstavenie aktívnej látky glyfosatu v EÚ do roka 2022, aby nebolo povolené používanie glyfosátu po tomto dátume. Teda my sme nežiadali o obnovenie, my sme žiadali o postupné odstavenie a toto je treba jasne povedať aj transparentne. Chcel by som poprosiť eh, vážnych kolegov z EPP, aby ne eh, pretovali to, čo bolo prijaté veľkou väčšinou v Európskom parlamente. A budem pokračovať teraz v češtine. Není potřeba e, dodávat nic k tomu, co říkala kolegyně Konečná. Myslím, že nemám príliš čo dodať k tomu, čo povedala kolegyňa Konečná. Možno ešte jednu vec. Naša skupina zvažovala podporu tohto uznesenia, pretože uznesenie, ktoré bolo prijaté v októbri, je technicky a legislatívne správnejšie obsahovo, taktiež obsahuje viac vecí, ktoré sú relevantné v tejto téme. My sme preto nechceli z oslabenia textu uznesenia, ktoré parlament prijal, 355 hlasov bolo za. Nechceli sme toto uznesenie pôvodne podporiť, hovorím to otvorene, pretože nahradiť text, ktorý je silný, textom, ktorý je niečo slabší, sa nám zdalo byť zbytočné. Ale zajtra to podporíme. Podporíme to práve preto, čo sme si dnes vypočuli od kolegov z EPP. Ja odmietam takéto dezinterpretácie, ako pre Boha si niekto môže dovoliť takýmto spôsobom vyložiť eh, úplne jasný text v Európskom parlamente, ktorý bol prijatý. Je to odpudivé, odporné. Už po niekoľkýkrát proti tomuto protestujem. Už som protestoval aj na sociálnych sieťach a budem protestovať aj v tlači. A práve z toho dôvodu, ako sa zachovala kolegyňa Dlhaj aj z EPP, ako dezinterpretuje to, čo bolo prijaté v Európskom parlamente. My zajtra tento návrh GUE podporíme, aj keď sme to nechceli pôvodne urobiť. Uh, OK. Now, uh, Madame Hazenkamp. Pani Hazenkamp, ďakujem. Chcela by som zablahoželať Európskej komisii urobili všetko, čo len mohli, aby zachovali glyfozát na trhu a podarilo sa im to. Vieme, že väčšina európskych krajín podľahla tlaku Monsanto a Európskej komisie a odsúhlasili podporu tohto produktu, ktorý narúša hormonálny systém a životné prostredie, aby ostal na trhu návrh komisie nemá žiadne obmedzenia z hľadiska využívania. A toto bol jedna z požiadaviek Európskeho parlamentu. A tiež tu nevidíme žiadne zohľadnenie akýkoľvek ďalších e, požiadaviek Európskeho parlamentu. Európska únia teda v podstate povolila bez akýkoľvek výhrad jednu z najnebezpečnejších látok na celom svete. Je to karcinogén, látka pre zvieratá aj pre ľudí. Veľké množstvo našich občanov už ho má vo svojich telách. Kontaminovala táto látka aj pitnú vodu v Európe a životné prostredie aj v iných formách. Komisia vystavuje pol miliardy občanov nebezpečenstvu na základe pochybných eh, výsledkov výskumu a tiež eh, úplne ignorovala petíciu troch miliónov Európanov a to spôsobí nižšiu mieru dôvery občanov eh, v Európu. To je ďalší klinec do truhly Európy a ja to vnímam ako nepriateľné predlženie platnosti. Ďakujeme pekne. Ešte niekto, prosím? Ak nie? Pani, Unik- pani Uniker, pardon, nech sa páči. Yeah. Thank you very much, Madam Chair. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. V odpovedi na návrh uznesenia, ktoré je dnes predmetom diskusie, aby sa okamžite zakázali glyfosáty a aby sa prijali nevyhnutné prechodné opatrenia, tak by sme plne ehm, prestali používať túto látku v Európskej únii. Rada by som pripomenula pozíciu komisie, ktorá je, že nie sú žiadne vedecké alebo právne dôvody, ktoré by podporili zákaz glyfosátov v kontexte e, uplatniteľnej legislatívy o pesticídoch glyfosáty boli komplexne posúdené členskými štátmi, Európskym orgánom pre kontrolu bezpečnosti potravín a Európskou agentúrou pre chemické látky. A záver všetkých analýz bol rovnaký. Klasifikácia glyfosátov ako karcinogénov nie je odôvodnená. Národné orgány, rovnako ako aj ďalšie krajiny všade vo svete, či už ide o Kanadu, Japonsko, Austráliu, Nový Zéland, ako aj napríklad FAO, VHO, a ich spoločné stretnutie o pesticidoch a ich reziduách dospeli k rovnakému záveru. Medzárodná agentúra pre výskum rakoviny, okrem iného tiež je to orgán VHO, zostáva jedinou významnou agentúrou, ktorý má iný pohľad ohľadom karcinogenity glyfosátov. Okrem toho, v novembri 2017 v dôsledku e, dlhej epidemiologickej štúdie, ktoré boli e, publikované v Americkom inštitúte pre výskum rakoviny sa v tejto štúdii neobjavili žiadne prepojenia medzi eh, dlhodobým vystavením glyfosátom a rakovinou. Medzi farmármi okrem toho Európska únia vo svojej analýze rizik dospela k záveru, že glyfosáty, ak sú používané podľa dobrej polnospodárskej praxe, nevytvárajú žiadne neprimerané riziko pre ľudské či zvieracie zdravie alebo životné prostredie. A práve preto, ako už bolo opakované viackrát v tejto snemovni, a berúc na vedomie všetky dostupné informácie o glyfosátoch, momentálne nie sú žiadne dôvody preto, aby sme spochybňovali vedecké posúdenie a analýzy, ktoré sa týkajú glyfosátov, ktoré boli vykonané v Európskej únii. Ďalej, čo sa týka konceptu postupného, postupného odstránenia alebo postupného odpojenia využívania glyfosátov, tak takáto, takýto proces môže byť iniciovaný len vtedy, ak, je daná, ak schválenie danej látky nie je obnovené. Ako som už povedala pred chvíľou, nie sú žiadne vedecké ani právne dôvody preto, aby sme neobnovili schválenie glyfosátov a teda preto e, žiadne postupné e, ukončenie využívania nie je v rámci daných možností reálne na základe tohoto vedeckého posúdenia a zároveň berúc na vedomie ostatné legitimné faktory vrátane uznesenia parlamenta z 24. oktobra 2017 e, komisia e, pripravuje predloženie e, týchto glyfosatov na obdobie ďalších 5 rokov na základe rozhodnutia, ktoré členské štáty prijali 9. novembra. V tom, pri tejto príležitosti nebolo dosiahnuté žiadna zhoda, ale niekoľko členských štátov jasne povedalo, že by podporili obnovu na dlhšie obdobie než len 5 rokov. Berúc na vedomie svoje právne povinnosti a fakt, že glyfosáty eh, mi splňajú kritéria, ktoré vytyčuje eh, legislatíva o pesticídoch, a zároveň berúc na vedomie širšie podmienky, komisia predložila svoj návrh odvolaciemu výboru 27. novembru, teda dnes popoludní a pri tejto príležitosti návrh komisie bol podporený kvalifikovanou väčšinou členských štátov. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne. Opäť sme o, te, o, o tejto téme budeme hlasovať zajtra a tým ukončujem naše rokovanie pre dnešný deň. Vidíme sa zajtra ráno o 9. hodine. Ďakujem pekne.